Good morning, ladies and gentlemen. Dobré ráno. Dobré ráno, dámy a páni. Pripútajte sa, prosím. Nie, to bol, to bol len vtip. Chcem vás srdečne všetkých eh, privítať. Teším sa, že ste tu dnes tak početne zastúpení. Začneme čo najpresnejšie. Malý problém spočíva v tom, že spravodajca ešte nedorazil. Dúfam však, že eh, to čo skoro napraví Máme tu totiž hostia, e, pani, dúfam, že to dobre e, vysvetlím, vyslovím, Ruxandra Dragia Akli je, naš, je našou rečníčkou, je to riaditeľka e, v generálnom riaditeľstve pre výskum, je riaditeľkou oddelenia zdravie. Chcem jej poďakovať za včasný príchod a tým, že ona čo si povie k spoločnému programovaniu pri iniciatíve pre boj proti neurodegeneratívnym chorobám v oblasti Alzheimeru, aby, na, aby nám čo si k tomu povedala. Má teraz slovo, nech sa páči. Ďakujem za tento úvod a tiež vám chcem poďakovať za e, túto skorú účasť. Naša európska pilotná iniciatíva pre boj proti neurodegeneratívnym chorobám, predovšetkým Alzheimerovi. Začala by som tým, že uvediem, že 22. júla 2009 komisia prijala návrh odporúčania rady týkajúce sa opatrení na boj proti neurodegeneratívnym chorobám, predovšetkým Alzheimeru, prostredníctvom spoločných programovaní v oblasti e, výskumných aktivít. Ide o v prvom rade vytvorenie spoločnej vízie, ako kooperácia a koordinácia na európskej úrovni by nám mohla pomôcť pochopiť, rozpoznávať, predchádzať a bojovať proti neurodegeneratívnym chorobám, predovšetkým Alzheimeru. Tiež, aby sme vyvinuli strategický výskumný program, ktorý by vytvoril stredno až dlhodobé výskumné potreby Eh, pokiaľ ide o ciele v tejto oblasti týchto chorôb a takisto manažmentovú štruktúru na monitorovanie a implementácie strategickej eh, výskumnej agendy. Prvá otázka by mohla znieť, prečo by sme sa mali zameriavať na neurodegeneratívne choroby, predovšetkým na Alzheimera. Máme tu zo pár bodov, prečo je to dôležité. Začala by som tým, že uvediem skutočnosť, že je to naozaj veľká, veľký problém pre oblasť verejného zdravia v Európe. Ak sa teda pozrieme na, na čísla, vidíte, že neurodegeneratívne choroby e, s narastajúcim vekom, ich frekvencia narastá. Ak sa pozrieme všeobecne na demenciu, približne 20 až 30 populácie vo veku medzi 80 a 90 rokmi majú určitú rozvinutú formu demencie. Ak sa pozrieme na Alzheimer a s tým spojené príznaky demencie, vidíme, že je to naozaj globálne bremeno. Čísla, ktoré vidíte na grafe, zobrazujú súčasné aj, aj eh, odhadované čísla na svete ak dnes tu máme asi 35 miliónov, tak v roku 2050 sa odhaduje, že to bude e, bohužiaľ až 115 miliónov, ktorí, ktorí budú mať túto chorobu. Alzheimer je, e, je najčastejšou neurodegeneratívnou chorobou. 50 až 70 všetkých prípadov demencie v Európe sa pripisuje práve tejto chorobe a je to štvrtá najčastejšia príčina e, e, finančného bremena e, chorobnosti vo vysokopríjmových krajinách. Vidíte tiež na číslach, že 7,3 milióna Európánov trpí Alzheimerom a spojenými formami demencie. To znamená každý, to znamená 12,5 obyvateľa na tisíc obyvateľov. Toto sú vlastne neliečiteľné e, choroby, ale ľudia e, môžu ešte pri neustalom zhoršovaní sa príznakov žiť od diagnózy ešte 7 až 12 rokov. Nie je to však e, nič, nič, zničujúca správa len pre pacientov, ale aj pre príbuzných a opatrovateľov. Odhaduje sa, že asi 19 miliónov Európanov sa priamo zaoberá cho- touto chorobou alebo sa ich týka na každodennej báze. E, celkové priame a e, neformálne náklady starostlivosti o Alzheimerov a ID formy demencie v roku 2005 e, boli 130 miliárd eur v krajinách Euro 27, čo je 56 nákladov pre neformálnu starostlivosť. Teraz otázky, ktoré smerujú k základnej otázke, prečo sa zameriavať na tieto choroby, predovšetkým Alzheimera. Hlavná odpoveď je tá, že táto oblasť je rastúcou prioritou pre financovanie výskumu v Európe. Členské krajiny prijímajú komplexné národné strategické plány na riešenie problému tejto choroby. V mnohých krajinách je to e, výskumná priorita v roku 2005 celkové e, náklady na výskum e, mozgu boli asi 4,1 miliardy eur, z toho 855 miliónov e, smerovalo do tejto oblasti z verejného sektoru. Ak sa pozrieme na to, čo sme urobili my, tak Európsky rámcový výskumný program naozaj zvyšuje svoju pozornosť smerom k neurodegeneratívnym chorobám 136 miliónov eur e, bolo pridelených v roku 2002 až 2006. 102 miliónov potom bolo e, nasmerovaných do tejto oblasti na e, obdobie 2007 až 2009. Tretina všetkých investícií smerovala na výskum oblasti mozgu. Ďalšia problematika, ktorú by som chcela spomenúť, je skutočnosť, že výrazné snahy že je potrebná e, zvýšená výskumná aktivita. Bohužiaľ momentálne neexistuje liečba, ktorá by spomalila alebo zastavila e, degeneráciu mozgových buniek. Alzheimerová e, choroba zvyčajne v európskych krajinách je nedostatočne diagnostikovaná. Diagnóza sa bohužiaľ realizuje až v neskorom štádiu. Rizikové faktory nie sú dobre známe. Nuž, ak sa pozrieme na nasledovný graf, vidíte tu e, zmeny, degeneratívne zmeny e, v mozgu, ktoré môžu začať desaťročia predtým, než sa vôbec začnú e, prejavovať Avšak dôležité je, že začiatok lieč, liečby, diagnóza sa môže udiať aj 40 až 50 rokov neskôr a to je príliš neskoro na to, aby to malo ešte dopad na pacienta. Za 7 až 10 rokov po začiatku symptómov dochádza k úplnej strate nezávislého fungovania. Ak sa teda pozrieme na to, ako sa výskum E, realizuje v rôznych oblastiach, vidíte, že ak si porovnáme tú malú červenú bodku, to je Alzheimer, e, naľavo dolu, takže tu je veľká fragmentácia a nízka koordinácia výskumu. Ak to porovnáme s jadrovým výskumom, ktorý vidíme e, napravo hore, kde je veľmi vysoká koordinácia a nízka fragmentácia Takže rozumiete, prečo v určité oblasti výskumu sú oveľa úspešnejšie než iné. Aké by mohli byť teda prínosy lepšej koordinácie? Ako som už vám ukázala, napriek e, snahám je e, problematika zložitá, je tu veľká rozmenitosť e, výskumných politík, finančných schém v jednotlivých členských krajinách porovnávanie medzi disciplínami a veľmi nízke prepojenie medzi základným klinickým a verejným zdravím a sociálnym výskumom e, bráni e, implementácii vedomostí do každodennej praxe. Takže dôležitá je koordinácia národných snách, ktorá nám umožní kritickú masu vedomostí, schopností a zdrojov, ktoré by sa mohli spojiť aby sme riešili sociálne a, a lekárske výzvy spojené s týmito chorobami. Ako by sme teda mohli implementovať európsku pilotnú iniciatívu na boj proti neurodegeneratívnym chorobám? V prvom rade by som chcela e, tu na apelovať na použitie spoločného programovania. E, oznámenie komisie k tomuto programovaniu sa objavilo v júli 2008 a závery rady nasledovali v decembri tohoto roku. Definícia tohoto programovania pre tých z vás, ktorí nepoznáte túto terminológiu, je, že členské krajiny sa dobrovoľne a na báze variabilnej geometrie zúčastňujú na definovaní, rozvoji a implementácii spoločných výskumných programov na základe spoločnej vízie E, riešenia z veľkých e, spoločenských víziev. Cieľom samozrejme by bolo maximalizovať hodnotu národných investícií do výskumu e, Alzheimera. Ide o koordináciu mobilizácie čo najväčšieho počtu členských krajín. Treba posilniť koordináciu národných výskumných snah v tejto oblasti na európskej úrovni, redukovať bariéry medzi disciplínami a poľami výskumu a porovnávaním výskumných aktivít posilnenie prepojení medzi základ, nielen medzi e, členskými krajinami, ale aj medzi disciplínami, medzi zá, základným klinickým a sociálnym výskumom a tiež zrýchlenie integrácie základných vedomostí v súčasnej e, vedomostnej spoločnosti, dobrá organizácia a poskytovanie. Ak sa pozriete na zdravý a E, mozog a mozog s pokročilým štádiom Alzheimera, vidíte tu obrovský rozdiel. Takže čo si treba urobiť z terapeutického pohľadu? Spoločné pro- programovanie e, posudzuje efektívnosť skutočných e, e, postupov a tiež vyvíja nové postupy, včasné diagnostikovanie, cezhraničné populatívne štúdie, výskum európskej diverzity, vytvorenie databáz a registra, ktorý by lepšie umožnil sledovať štandardizácia, diagnostické kritérie, posudzovacie nástroje e, a zdieľanie vedomostí o zdravotných systémoch. Takže otázka, ako vyzerá situácia teraz v tejto iniciatíve? V septembri a decembri 2008 Rada ministrov rozpoznala výzvy, ktoré eurodegeneratívne choroby predstavujú a zdôraznili, že treba mať celoeurópsku iniciatívu, ktorá by členským krajinám, komisii a ďalším aktérom umožnila podierať sa na e, riešení tejto problematiky. Máme tu spoločný programovací prístup Takisto tiež návrh odporúčania Rady o neurodegeneratívnych chorobách, ktorý bol prijatý komisiou a prezentovaný na Rade pre hospodárskú súťaž 25. septembra 2009. Približne 20 členských krajín momentálne diskutuje o e, modalitách e, vytvorenia riešenia implementácie štruktúry tejto iniciatívy Komisia bude prispievať poskytovaním od roku 2010 finančné a právne zabezpečenie vo forme koordinovaných akcií na podporu členských krajín pri vytváraní implementačnej štruktúry a definície strategickej výskumnej agendy. Táto iniciatíva bude tiež doplňať komunitárne snahy podniknuté v oblasti nedávno spustenej Európskej iniciatívy pre Alzheimer a ďalšie formy demencie. Takýto je dnes stav a Európsky parlament e, demonštroval svoju e, spoluúčasť a e, uznanie významu výskumu v tejto oblasti, takže vám chceme poďakovať za, za vašu podporu. Váš vše stanovisko k spoločnej programovacej iniciatíve bude veľmi nápomocné a vítané. Chcem vám poďakovať na tomto mieste za vašu pozornosť a E, som pripravená zodpovedať prípadné otázky. Na. Herzlichen Dank, das war ein sehr ausführlicher. Ďakujem pekne, to bolo e, veľmi zaujímavé prezentovanie tejto problematiky. Teraz by sme mali využiť príležitosť e, diskutovať s vami. Pán Lambert ako spravodajca sa hlási ako prvý, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa najskôr ospravedlniť za to, že som prišiel neskoro, nemám to vo zvyku a dúfam, že v budúcnosti mi podarí tomu už vyhnúť po druhé. Toto je moja prvá správa počas tohto funkčného obdobia, teda ak dovolíte, chcem vás požiadať o pomoc a tiež sekretariát aj kolegov, aby sme to spracovali čo najlepšie. Chcem sa s vami podeliť o niekoľko nápadov, súvislosti s touto témou. E, v tejto súvislosti parlament e, prezentuje iba stanovisko a ja navrhujem, aby sme sa zamysleli nad tým, ako môžeme priniesť zvyšenú hodnotu k tomuto celému procesu, aby sme len nepozorovali dianie a kritizovali dianie. Myslím si, že takýto konštruktívny prístup e, znamená dve veci. Poprvé, zamyslíme sa nad tým, čo presne chceme podniknúť a tu si myslím, že sa musíme snažiť e, pri tom, keď sa zamýšľame nad e, týmito neurodegeneratívnymi ochoreniami, aby sme nevnímali na Alzheimer ako jedinú takúto chorobu, ale všetky ostatné choroby ako celok. E, okrem toho sa musíme snažiť nielen liečiť túto chorobu, ale pozrieť sa aj na príčiny vzniku tejto choroby. Musíme samozrejme sa zaoberať pacientami, ktorí sú už v záverečnom štádiu, ale musíme zabezpečiť, aby sme dlhodobého hľadiska znížili počet pacientov, ktorí sú postihnutí týmto ochorením a musíme tiež pochopiť, ako vzniká vôbec toto ochorenie. Teda musíme dosiahnuť rovnováhu medzi týmito dvoma oblastiami. Po druhé, chcem sa vyjadriť k Ďalším aspektom chápem, že toto je iba prvý krok eh, tejto spoločnej iniciatívy a keďže ja som predtým nepôsobil v inštitúciách EÚ, zdá sa, že často sa Európska únia vníma ako orgán, ktorý vytvára rôzne um, fóra, rôzne organizácie, ktoré sa majú zaoberať týmito témami. Ja si myslím, že by sme sa mali zaoberať aj skutočným naplňaním tohto programu a to konzistentne. Teda, mali by sme sa sústrediť na to, čo môžeme podniknúť. Nie, aby sme vytvárali nové inštitúcie, ja neviem celkom presne, či v rámci štruktúry Európskej únie už sú nejaké inštitúcie, ktoré by sa mohli využiť ako nástroj na túto spoluprácu, ale mali by sme vyzvať komisiu, aby to preverila a aby sme nevytvárali nejaké ďalšie štruktúry a organizácie. Teda toto sú moje dojmy v tejto chvíli a moje návrhy. Je tu niekoľko tieňových spravodajcov. Včera som rokovala aj s ďalšími. Oni dlho zorganizujeme prvú schôdu tieňových spravodajcov, aby sme mohli o tom podiskutovať. Ďakujem. Herzlichen Dank. Ďakujem pekne teraz, pán kolega Rubiš. Ja, Ďakujem, pán predseda. Ďakujem za túto iniciatívu. Myslím si, že táto iniciatíva obsahuje a je veľmi silné sociálne efekty, pretože tu nejde len o tých, ktorí trpia týmto ochorením, ale aj pre ich rodiny príslušníkov. A všetci z nás e, z času na čas navštívime nejaké domovy dôchodcov a vieme, aká je situácia v tom poslednom štádiu. A preto nepochybne je dobré, aby sme všetci sa snažili lepšie pochopiť, prečo vôbec vzniká toto, vzniká toto ochorenie a ako by sme mu mohli e, prípadne zabrániť, e, respektíve vylečiť túto chorobu. Tento parlament má aj výbor, ktorý sa zaoberá vedeckým výskumom a inováciami. V tomto smere už prebehlo mnoho iniciatív a dozvedeli sme sa, že je možné vyvinúť to aj ďalej. Chcem sa opýtať, či v tejto oblasti výskumu sú aj oblasti, v ktorých sa veci zaoberajú tým, ako môžeme nejakým spôsobom činnosť mozgu a rast tohto ochorenia, respektíve rast rozvíjanie mozgu podporovať aj vo vysokom veku tak aby sme eh, mohli dosiahnuť regeneráciu tých poškodených častí. Už sa diskutuje o biotechnológiách, o kmeňových bunkách, ako bude prebiehať nejaký vývoj v tomto smere z hľadiska výskumu a aké poznatky sme získali z tých 136 miliónov, ktoré sme zatiaľ investovali a ktoré budeme môcť využiť e, aj z analýzy 7. rámcového programu a ako vnímate ďalšiu spoluprácu v 8. rámcovom programe. Ďakujem. Ďakujem. Teraz pán Van Nistelrooy. Voorzitter, dank u wel. Ik ben onder indruk van de presentatie die, eh, die vanmorgen ook gegeven is. Ďakujem pekne. Pán predseda, z tejto prezentácie som eh, porozumel, že musíme sa zamyslieť nad intenzitou výskumu, ktorá, ktorý prebieha v Európe a keď e, sa pozrieme na tento výskum, e, vyplýva z neho, že výskum ľudského mozgu si nezískal dostatočnú pozornosť. E, Veľmi intenzívny výskum prebieha v oblasti veternej energie, ale v tejto oblasti sme sa neposunuli príliš vpred. Je to na členských štátoch. Chcem sa opýtať, e, teraz platí 7. rancový program, ktorý ste spomenuli aj, aj vy sama a máte k dispozícii nový nástroj tohto spoločného programovania. Chcem sa opýtať, aká situácia bude o dva alebo tri roky. Či chcete vytvoriť nejaký vlastný rámcový program, alebo či bude možné investovať viac do infraštruktúry a nejako vhodnejšie nasmerovať túto iniciatívu. Spoločné programovanie je veľmi vhodným nástrojom. Môže sa zhromaždiť až 20 partnerov za jedným stolom a môžu sa snažiť o spoločný cieľ, ale to všetko je na národnej úrovni. Chcem sa opýtať, aké máte cieľe v tomto smere. Okrem toho, si myslím, ako povedal spravodajca, mali by sme sa snažiť, aby aj tento parlament sa zapojil do tejto iniciatívy. E, v tomto parlamente sa už diskutovalo o spoločnom programovaní a 90 rozpočtu na výskum a vývoj sa čerpá v členských štátoch. Teda je dôležité, aby sme mali prehľad o tom, kde presne sa využívajú tieto prostriedky. Rokujeme o e, rozpočte. Spomenula sa tu suma 130 miliónov pre e, účely rakoviny a srdcovo chorôb. Dúfam, že tento výbor vás podporí vo vašej iniciatíve a dúfam, že prebehne vyhodnotenie 7. rámca programu a aj ďalšie programy, ale musíme sa snažiť, aby tento parlament sa zapájal viac do tejto iniciatívy. Pani Grosted je našou denovou spravodajkyňou pre túto oblasť a ja si myslím, že Francúzi sa tomu chcú venovať. E, nepochybne toto je veľmi dôležitá oblasť výskumu, chceme sa viac zapájať. Už to povedal aj pán Rubiš, musíme sa snažiť nasmerovať to lepšie. Ďakujeme za vašu prezentáciu a budeme e, sa snažiť e, predložiť relevantné pozmeňovacie návrhy. Ďakujem. Ehm, chcem ja osobne sa opýtať, či tie finančné pomery chcete nejako porovnať aj s ostatnými dispozíciami. Ďalšou rečníkou, ktorá chce predložiť otázku, je pani Teres Contires. Ďakujem pekne. Súhlasím so všetkým, čo tu odznelo. Nebudem opakovať to, čo už povedali kolegovia. Ale odznelo tu niekoľko vecí v súvislosti aj so 7. rámcovým programom. Chcela by som sa opýtať, zástupcov komisie, prečo, prečo sa domnieva pani zástupkynia komisie, že v Európe je taká nízka kapacita v tomto smere. Prečo sa to nevníma ako priorita? Je to preto, že nemáme dostatok vedcov a výskumníkov v Európe? Niektorí ľudia predsa tvrdia, že nemajú dostatočné uznanie, oficiálne uznanie pre svoju prácu alebo pre svoj pre svoje postavenie. Teda prečo nemôžeme viac podporovať výskum v tomto smere? A po druhé, ako si myslíš, že Európsky parlament by mohol prispieť eh, k nejakým eh, navýšeným stimulom eh, pre túto oblasť? Ako môžeme nejakým spôsobom pomôcť a podporiť rodinných príslušníkov týchto chorých ľudí, pretože oni v podstate odvedajú prácu, ktorá by mala byť odvedená úplne inde. Ďakujem. Pán Herstam Karkis. Ďakujem. Najskôr chcem poďakovať komisii za vynikajúcu prednášku a tiež e, chcem zablážať k tomu, že sa na to sústreďuje. Pán Rubiš e, už spomenul, že parlament vo svojom výbore STOR sa sústreďuje na oblasť výskumu mozgu a mozgových ochorení. Teda z tohto hľadiska to všetko vítame, ale niektorí kolegovia tu už spomenuli 7. rámcový program tieto prostriedky, ktoré sa tuto spomínajú, sú zo 6. rámcového programu a o chvíľočku sa posunieme už na úroveň 8. rámcového programu. Mne sa zdá, že táto Alzheimerová choroba a v jej súvislosti by sme mohli dokázať, že ešte stále prebieha príliš veľa dvojitého výskumu a byrokracia Európskej únie v tomto smere je obrovská. Takýto je fakt. Suma 136 miliónov eur je vyčlenená na tieto účely. To nie je boh ako vysoká suma, avšak aj v tomto prípade dochádza k dvojitým výskumom, sú to peniaze daňových poplatníkov a napriek tomu ich nevyužívame efektívne. Mali by sme koordinovať výskumnú činnosť a myslím si, že toto ochorenie dokazuje, že všetci sú postihnutí, pretože toto ochorenie sa rozširuje a je potrebné okamžite s ním nejako bojovať, pretože nevieme, čo presne ho spôsobuje a toto by mohlo byť vynikajúcim príkladom na to, aby sme našich výskumníkov ešte viac sa snažili odľahčiť hľadiska byrokratickej záťaže. Na toto by sme sa mohli sústrediť v 8. rámcovom programe v tomto parlamente a náš nástroj je predsa rozpočet. Isté, že parlament sa bude snažiť spolupracovať, ale bude sa snažiť aj obmedzovať tak, aby sa prostriedky využívali efektívne. Mimochodom sú aj súkromné iniciatívy, ktoré sa zaoberajú Alzheimerovou chorobou a vieme, že 7. rámcový program, rovnako ako 6. program, je otvorený aj súkromným zdrojom, ale vieme, že je potrebné vytvárať konzorcia a ak sa nezaoberajú veľmi priamo Alzheimerovou chorobou, nemajú prístup k týmto rozpočtovým prostriedkom. Teda musíme otvoriť tieto programy aj pre súkromné zdroje. Musíme sa snažiť využiť práve túto problematiku Alzheimerovej choroby a dokázať, že tu my, Európania, chceme dosiahnuť e, nejaký prevrat. A v prvom rade sa musíme sústredovať na prevenciu. Nevieme ešte stále, ako môžeme zabrániť tejto chorobe. Sú isté náznaky, ale presne to nevieme. Na toto sa musíme sústreďovať tak, aby tí, ktorí ešte nie sú postihnutí touto chorobou, mohli nejako preventívne bojovať proti tejto chorobe. Vieme, že v oblasti cukrovky sa nám to podarilo, e, tam je možné bojovať proti tomu úpravou stravy, pohybom. Sú tam nejaké preventívne opatrenia, ktoré môžu zlepšiť zdravotný stav týchto ľudí. Tam už sme dosiahli e, možnosť preventívne opatrenia, ale v tomto prípade Alzheimerovej choroby sme to ešte nedosiahli pán Rubich a ďalší kolegovia e, spomenuli e, činnosť e, výskumu v tomto smere. Ak sa budú patentovať výsledky tohto výskumu, dostaneme sa do ťažkej situácie a komisia sa bude musieť zamyslieť, či Alzheimerová choroba by sa nemohla využiť na to, aby sme svoju situáciu v oblasti udelovania patentov nejakým spôsobom prehodnotili, pretože ja si myslím, že aj keď sa budeme veľmi sústreďovať na to, aby sme umožnili vznik monopolov na istý čas, eh, takto sa predsa udelujú patenty, predsa len to bude spôsobovať obmedzenie pokroku ďalšieho výskumu. Spomeniem tu len um, hesla evergreening, Alzheimerova choroba. Sústreďujme sa teraz na túto tému, aby sme sa posunuli vpred v oblasti udelovania patentov. No a ešte posledná vec – Výskumníci, ktorí sa sústraďujú na život um, a choroby, toto by nás mohlo posunúť uh, na čelo výskumu na svete. Mali by sme zjednotiť svoju činnosť v oblasti výskumu a dokázať, že nie sme až takí zlí, ako je naša povesť. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega. Pani kolegyňa Tuja, pani podpredsednička, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Aj ja by som sa chcela veľmi pekne pani generálnej rediteľke poďakovať za prezentáciu a dodať nasledovné. Ja som sa pozrela na tento dokument, podobne ako na predchádzajúce oznámenia komisia. Niektorí výskumníci v mojej krajine sa na to pozreli tiež a musím povedať, že toto znamená naozaj podstatný krok vpred v porovnaní s tým prístupom, ktorý e, sme postrehli v predchádzajúcich oznámeniach výskumníci, s ktorými som hovorila ja, hovorili, že predtým to bolo skôr krokom e, vzad, ale teraz sú naozaj spokojní s touto iniciatívou, pretože spoločný program v mojej krajine je vnímaný veľmi pozitívne a ukazuje, že máme naozaj veľmi silné vedecké povedomie, čo sa týka vedeckých tém a všetkých chorôb, ktoré súvisia uh, s nervovým systémom. A v tejto súvislosti by som chcela spomenúť ešte dva body. Nadviažúc na to, čo ste povedali a čo povedali kolegovia, zdá sa, že v tomto sektore je teraz veľmi dôležité, že súčasné roztrieštenie by sme mali prekonať. Toto je dôležité, pretože sa zaoberáme veľmi dôležitým a komplikovaným výskumom týchto chorôb a treba sa zamyslieť nad tým, čím to je, že tieto mozgové bunky vôbec ochorejú a odumierajú. Treba sa pozrieť na príčiny chorôb a na to treba naozaj urobiť veľké prieskumné projekty, tak ako je to v Spojených štátoch, Japonsku, v Austrálii. A je potrebné, aby podniky, výskumné podniky, farmaceutické podniky sa tomu venovali spoločne, aby sa zmerali na výskum, či už sú to biomarkery alebo podobné oblasti. Toto sú veci, ktorými sa musíme teraz zaoberať a snažiť sa vyvinúť e, potrebné liečiva. A chcela by som položiť ešte jednu otázku. Ako by sme tu v Európe mohli docieliť náš dosiahnuť náš cieľ. Hovorili sme, že treba robiť tento výskum spoločne, spoločnými silami, ale čo konkrétne môže Európa teraz urobiť, aby sme naozaj postupovali koordinovane? Môžeme spojiť naše prostriedky, môžeme vytvoriť programy, na ktorých sa dohodneme spoločne, ktoré ich pravidlá spoločne stanovíme, ale to možno nie je všetko na to, aby sme docielili to, čo sme si predsa vzali. Okrem koordinácie vedeckej práce, aspoň v tejto fáze, kedy ešte nie je výskum ukončený, e, ešte sme nepristúpili k fázi patentov, to je jedna vec, ale hovoríme o chorobe, ktorá je naozaj veľmi závažnou, veľmi rozšírenou chorobou v súčasnosti a mali by sme pristúpať podobne, ako je to v Japonsku, v Austrálii a v iných krajinách. Máme niekoľko centier excelentnosti, tie by bolo možné zlúčiť aj pre oblasť výskumu, ale aj pre starostlivosť o chorých, pre liečbu. Treba sa pozrieť na to, nakoľko sú vybavené a či by sme ich nemohli trochu mm, k tomu posunúť, tak trochu prinútiť, aby spolupracovali užšie. Ak by sa nám nepodarilo tieto centra excelentnosti zlúčiť, tak si asi nepomôžeme. A potom ešte jedna vec, a teraz sa odvolám na to, čo tu zaznelo že by bolo potrebné vytvoriť niečo na vyhodnotenie výskumných e, úsilí. Sú na to príslušné zariadenia, príslušné strediská, ale celé, to už zaznelo tiež, je to veľmi ťažkopádne, veľmi byrokratické vyhodnocovanie týchto výsledok a preto by sme sa mali pridržať e, toho základného smerovania a to je koordinácia. Nevytvárať nejaké ďalšie agentúry, ktoré sa tým budú zaoberať, ale pozrieť sa na to, čo už existuje a to by bol taký pozitívny bod v celej tejto veci, ale myslím, že všetko, čo tu zaznelo, je veľmi zmysluplné a úspešné nasmerovanie tejto problematiky. Ďakujem pekne. Pani... Pani Madurel, nech sa páči. Ďakujem pekne. Veľmi v krátkosti, pán predseda. Mnohé z toho, čo som chcela povedať, povedali už predrečníci, kolegovia, kolegyne. A ja sa vám tiež chcem poďakovať za váš príspevok. Bolo to veľmi jasné, veľmi stručné, veľmi prehľadné. A to, čo ste nám povedali, je pre nás veľmi zaujímavé. A to z dvoch dôvodov. Jednak preto, že táto téma sama o sebe nás zamestnáva, to už povedali kolegyne a kolegovia, je to naozaj veľmi dôležitá téma. A čo sa týka vedeckých aspektov, tým sa nebudem teraz nejako podrobne venovať, jednoducho to e, skrátim. Pre mňa je zaujímavé, že som sa dozvedela o niečo viac o tejto dôležitej téme a na nás je teraz urobiť politické rozhodnutia pre túto oblasť, kde zaznieva aj veľa polemických otázok, aj tu na pôde parlamentu. A síce, ako to bude ďalej s výskumom kmeňových buniek, aj to je jeden z aspektov, ale nechcem sa tomu teraz venovať. Po druhé, vytvorili ste nový nástroj na podporu výskumu pre túto oblasť a ja by som chcela položiť niekoľko otázok súvisiacich práve s touto oblasťou. Chceli ste odstrániť jeden z problémov, o ktorom sa tu hovorilo, na ktorý sa poukázalo, a to je nedostatočná koordinácia európskych programov a národných programov a koordinácia medzi jednotlivými členskými krajinami. Tam nám chýba nejaký adekvátny nástroj. Existuje k tomu pilotný projekt, ktorý sa dotýka viacerých členských krajín a mnohé členské krajiny vynakladajú veľa prostriedkov na tento výskum a myslím, že toto je naozaj dosť dôležitá téma, dosť, dosť dôležitý bod na to, aby sme dosiahli lepšiu koordináciu. Ale by som sa o tom chcela dozvedieť ešte viac. Pýtam sa, prečo ste sa rozhodli práve pre tento nástroj? Čo prináša tento nástroj čo neprinášajú nástroje podľa článku 169 v porovnaní s nimi, v čom je lepší. Komisia dala základný podnet pre e, toto smerovanie. Ale je to dôležité aj pre úlohu parlamentu, aby sme tomu rozumeli, aby sme rozumeli tomu zadefinovaniu. Niektoré veci spomenuli už kolegovia, nechcem to opakovať, ale úloha parlamentu pri týchto iniciatívach je naozaj pomerne obmedzená. A my by sme radi vedeli o vašich cieľoch, o vašich zámeroch. Boli by sme radi, keby ste to mohli objasniť. A moja ďalšia otázka znie, či ste už dostali nejakú odpoveď z členských krajín, ako to vidia členské krajiny, ako na to reagujú, akceptujú tento nový nástroj? Je k tomu vytvorený už nejaký základný obraz o tom, ako problematiku vidia členské štáty? A pýtam sa, ako chcete vyhodnotiť výsledky tohto prieskumu a samotného výskumu? A jasne ste povedali tiež, že je to multidisciplinárna téma a otázka, ktorá s tým súvisí, je, prečo nemáte nejaké spoločné prizvania k týmto programom, prečo ste nevyzvali mm, podobne ako pri e, skúmaní iných diagnóz, pri inom výskume, prečo ste nepostupovali podobne. Ďakujem pekne. Dúfam, že teraz vyslovím to meno správne. Rizip, kolega Rizip. Dúfam. Pán Hříb. Áno, pán predseda, je to správne. Dobre ste to vyslovili. Ja by som sa chcel poďakovať za vašu prezentáciu. A pre mňa je dôležitý aspekt, ktorý ste spomínali a hovorili ste o koordinácii našich snažení v oblasti sociálneho pôsobenia aj klinických aspektov. A v členských krátich Európskej únie sú podobné iniciatívy, ako ste to spomenuli aj vy, ktoré sa angažujú v rámci pomoci nielen postihnutým, ale aj ich rodinám v prípade ochorení neurodegeneratívnych rôznych ochorení tohto typu. A myslím si, že toto je dobrý príklad pozitívnej úlohy, ktorú môžeme spustiť prostredníctvom politických iniciatív. A toto je aspekt, na ktorý by som chcel upriamiť našu pozornosť a pozornosť kolegov tu v Európskom parlamente. A síce, aby sme sa zaoberali koordináciou, aby sme sa upriamili týmto smerom, pretože e, sú to veci, ktoré spadajú do národnej pôsobnosti, ale sú veci, ktoré môžeme posunúť pred na európskej úrovni, a to lepšou koordináciou potom budú naše výsledky oveľa lepšie. A to je naozaj vec, ktorá sa veľmi pozitívne vníma medzi občanmi. U nás je tiež tento problém kumulatívny, je stále vyšší, väčší výskyt týchto ochorení. Vieme, že to tak je. Um, populácia starne a tým je stále väčší podiel, tým nastáva stále väčší podiel aj ľudí, ktorí trpia takýmito chorobami v starnúcej populácii. Môžeme mať rôzne formy podpory, aj sociálne nasmerované formy podoby, ale to nerieši ten zásadný problém, akým spôsobom liečiť, ako pristupovať k tejto chorobe, ako zabezpečiť prevenciu, ako treba urobiť výskum, na čom ho založiť, aby sme dosiahli čo najlepšie terapeutické výsledky. Tak, aby sa nerozvinula až do smrteľnej podoby. Neviem, či som to všetko pochopil správne, ale podľa toho, čo ste povedali vo vašej veľmi zaujímavej prezentácii, nie sú to všetky členské štáty, ktoré podporujú alebo sa zapájajú do tohto programu. A nechcem teraz opakovať otázky, ktoré už položili kolegovia. Takže prejdem ďalej. A chcem ešte uviesť jednu skutočnosť. Neviem, e, nakoľko bola tu spomenaná paralelita, e, klinický výskum, starostlivosť o chorí, hovorilo sa o tom, že je tu určitá duplicita. Mm, Chcel by som sa spýtať, nakoľko je to aj pri klinickom výskume, či je tam duplicita európskej a národnej úrovne. Ďakujem pekne, pán kolega. Ako posledný rečník, pani Zuza Wagner. Pán, pardon. Ďakujem pekne. Mnohé z toho, čo som chcela povedať, už bolo povedané. Myslím si, že už samotná skutočnosť, že hovoríme o tejto téme, je, že sa uberáme správnym smerom. Sme na správnej ceste. Európa, Európska komisia, európske inštitúcie sa musia postaviť tejto téme veľmi otvorene a myslím, že to je veľmi pozitívne pre všetkých. tá cesta, ktorou sa oberieme, alebo úloha, ktorú budú zohrávať európske inštitúcie, je podporovať výskum pre túto oblasť. A hlavne táto zložka je prioritná. Musíme pamätať aj na princíp subsidiarity a toto je veľmi dôležitá zásada, ktorá hovorí, že všetko, čo môžu urobiť regióny, čo môžu urobiť jednotlivé členské štáty, vrátane najnižšej úrovne až po komuny, by malo zostať na tejto úrovni. To znamená, že Európska únia by mala iba podporovať výskum v jednotlivých členských štátoch, ktorí už je dosť pokročili. A chcel by som poukázať na to, čo tu dnes už zaznelo, a síce, že je nevyhnutné, aby sme sa vyhli tomu, že budeme vytvárať nové administratívne a byrokratické štruktúry. Myslím, že toto je téma, ktorá rezonuje opakovane, opakovane e, sme vystavení kritike zo strany občanov kvôli vytváraniu nových inštitúcií a naozaj nechceme vytvárať nové inštitúcie a tomu by sme sa mali snažiť vyhnúť a pridržať sa princípu subsidiarity. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Zaznelo mnoho zaujímavých otázok a ja teraz dám e, slovo pani generálnej riaditeľke, aby zareagovala na všetky otázky, ktoré zazneli. Nech sa páči, máte len pár minút čas. 10 minút, dúfam, že sa vám podarí zodpovedať na otázky. Viem hovoriť veľmi rýchlo. Nuž, e, rozdelím vaše otázky do troch častí. Jeden blok sa týka e, samotného výskumu, Ozaj je tomu tak, že potrebujeme na všetkých úrovniach viac výskumu od základného výskumu, o, pokiaľ ide o mechanizmy normálneho patologologického starnutia až k neurodegeneratívnym procesom, e, ku klinickým pokusom, e, i potom k implementácii zistení do základného i klinického výskumu. Takže nejde len o jednu e, jedinú oblasť, ktorá sa, by sa mala rozvíjať, ktorá by mohla nahradiť všetky ostatné. Potrebujeme skôr komplexnú stratégiu, aby sme dokázali ísť od príčin k liečbe, od prevencie k lepšej starostlivosti v tejto oblasti. Dobrý výskum samozrejme potrebuje e, koordináciu, potrebuje finančné prostriedky, Ide nám o využitie techník, technológií, ktoré sú relatívne nákladné, ktoré musia byť komplexné a veľmi ma teší, že môžem povedať, že pri našich koordinovaných akciách my v komisii sa snažíme robiť práve to, kooperovať medzi výskumníkmi v rôznych oblastiach, v rôznych disciplínach. Snažíme sa tento prieskum posúvať vpred Kročky sú to malé, ale treba robiť viac práve v tejto konkrétnej oblasti. Ak sa pozrieme na problematiku e, toho, ako by z toho mohli profitovať pacienti. Samozrejme, že farmaceutický priemysel tu zohráva úlohu a nás teší, že môžeme povedať, že jednou z tém našej e, iniciatívy pre inovatívnu medicínu, je vlastne, kde ide vlastne o part, e, partnerstvo medzi komisiou a predstaviteľmi farmaceutického priemyslu. Jedný teraz e, z tých tém, ako som povedala, je práve riešenie problému Alzheimera. Treba to neustále zdôrazňovať, že ide o veľmi nákladný výskum, pretože Ide, je, je tu potrebný e, multidisciplinárny prístup, množstvo financovania a preto sa budeme snažiť vyhnúť duplicitným snahám. Chceme lepšie koordinovať e, úsilie členských krajín a preto je tu táto iniciatíva spoločného programovania. E, pripomeniem vám jednu z priesvite, kde som hovorila o tom, že tá geometria účasti zo strany členských e, krajín je variabilná, je to princíp dobrovoľnosti. My nevytvárame nové štruktúry. Toto spoločné programovanie e, v našom chápaní e, bude mať len určitý riadiaci výbor, vedeckú radu a budeme sa snažiť lepšie koordinovať vízie týchto ľudí, čo chcú dosiahnuť, čo chcú dosiahnuť pri riešení neurodegeneratívnych chorôb. Nevytvárame nejakú inštitúciu, len lepšie koordinujeme existujúci výskum. Ak sa pýtate teda na úlohu komisie v tomto všetkom, nuž my budeme e, fungovať ako ten, ktorý to uľahčuje, ktorý sa snaží to súčasne v, v prostredníctvom aj svojich vnútorných programov identifikovať prípadné medzery, na ktoré sa možno členské krajiny nedostatočne zameriavajú. Tieto by sme dokázali vyplniť e, špeciálnymi e, výzvami na e, formy výskumu. Budeme sa samozrejme pozrieť na globálny pohľad, budeme sa musieť snažiť lepšie pracovať na väčšej koordinačnej práci v tejto oblasti. Samozrejme, že toto je, je to veľká výzva. Budeme musieť viac myslieť na prevenciu. Tiež budeme musieť viac myslieť na našu európsku populáciu, ktorá si uvedomuje zdravotnícke problémy Klimatické zmeny a energetické problémy sú takisto v povedomí, ale zdravie e, u ľudí je vždy na prvom mieste. Každý z nás, e, každý z vás vo vašich členských krajinách môže nám pomôcť zvyšovať e, povedomie o týchto výskumných problematikách súvisejúcich so zdravím, pretože v rámci populácie ide o naozaj názor na to, že ide o budúcnosť Európy. Ak sa pozrieme na e, výskumníkov, ktorí sú zapojení do, toho, do tejto oblasti, nuž máme tu naozaj veľmi angažovaných výskumníkov a my sme sa snažili koordináciou v členských krajinách pritiahnuť čo najlepších vedcov a Snažíme sa e, vytvárať programy, ktoré sú veľmi podobné tým, ktoré sú v Austrálii, Japonsku či Spojených štátoch. Možno nemajú toľko prostriedkov, nemáme e, tu len e, Alzheimer ako prioritu, ale tiež blížiace sa epidémie, kardiovaskulárne choroby, diabetes, obezita a ďalšie choroby, ktoré všetky treba riešiť. Výskumníci sa tešia na tieto výzvy, sú tu a sú k dispozícii. Ak sa pozrieme e, na, na zredukovanie du, du, duplikácie paralelizmu, tak hovoríme o rovnakých cieľoch, pretože v konečnom dôsledku tieto duplikácie E, plýtvajú nielen našimi prostriedkami, ale aj našim časom. Ak sa pozrieme na štatistiky, o 10 e, až 25 rokov to množstvo e, chorých na Alzheimera sa zdvojnásobí a tak ďalej. Je to obrovské zaťaženie. Treba naozaj začať na tom pracovať. Myslím, že som sa venovala všetkým vašim e, otázkam tak sumárne. Ak máte nejaké ďalšie otázky, už môžete nám zaslať kedykoľvek e-mail, dotaz. A e, my budeme radi reagovať. chcem v mene kolegov e, sa vám srdečne poďakovať za veľmi kompetentné e, odpovede, veľmi vyčerpávajúce e, odpovede, ktoré nás vedú k vyslovene k zvedavosti, k záujmu o túto problematiku. To je asi to najdôležitejšie, pretože to je predpokladom toho, aby sme vám mohli poskytnúť aj veľa podpory pre tento dôležitý projekt. Chceme vám poďakovať ešte raz, čo skoro sa dúfam uvidíme. Chcem sa teda ešte raz poďakovať. A týmto môžeme tento bod našeho programu aj uzavrieť kolegyne, kolegovia. A teraz sa dostávame, e, po tom, čo si dáme asi e, minút, e, minútku pauzy, dostaneme sa k hlasovaniu. Môžete si pripraviť kartičky a, a budeme hlasovať. Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, sind alle da. Kolegyne, kolegovia, všetci už sme tu. Máme aj kartičky, že? Ma, zobrali ste si hlasovacie e, karty? Dámy a páni, ešte raz. Rád by som už začal. Oder weitermachen. Alebo teda pokračoval. E, Máte teda kartičky, hej? Hm? Also, meine Damen und Herren, wir beginnen. Erster... Začneme teda a prvý bod e, na hlasovanie je hlasovanie v zjednodušenom postupe podľa e, pravidla 601. Ide o Medzinárodnú agentúru pre energiu z obnoviteľných zdrojov pod názvom IRENA. Treba len potvrdiť, či sme za alebo proti. Ja som e, prevzal tú významnú úlohu prezentovať vám k tomu predlohu, respektíve skôr sekretariát nám ju poskytol. Ide o otázku, či budeme súhlasiť so stanovami. Sú nejaké námietky, alebo môžem vychádzať z toho, že ste, že ste všetci za, tu, za, za tieto stanovy? Sú, či to sú námietky z vašej strany? Aha, vy ste za. Všetci ste teda za. Teda takto to aj prijímame. A ďalší bod, e, tu ide o rozpočet. Spravodajkyňa je kolegyňa Ek. Ona nám predložila e, navrhovanú verziu. Máte pred sebou hlasovací zoznam. Ide o pozmeňujúci návrh 1 najprv. Kto je za jednotku? Je niekto proti? Prijíma sa dvojka. Kto je za? Je niekto proti? Veľkou väčšinou sa zamieta. Trojka rozdelená na dve časti. Kto je za prvú časť? E, kto je z, proti? Zopár vás bolo proti, ale väčšinovo príjmame. Druhá časť. Kto je za druhú časť? Myslím si, že toto musíme preveriť práve elektronicky. Druhú časť preveríme elektronicky. Kto je za druhú časť? Jednoducho hlasujte. Za alebo proti. Dohlasovali ste, prosím? Pani podpredsednička si musí ešte správne nastaviť kartičku. E, končím hlasovanie. Kto z vás nemá kartičku? Alebo nefunguje mu? Kde ne, komu nefunguje? Okrem kolegu Glanteho. Pani kolegyne Glante. Nema, kolega Glante nemá ešte novú kartičku naznačte len tí, ktorí máte problémy. Jeden ďalší problém. Kto má problém s kartičkou? Najprv skúsme hlasovať a tých ďalších potom dopočítame eh, podľa ich hlasovania rukou. Takže hlas, eh, hlasovanie ukončujem, tak ako bolo. Výsledok so 42 E, teraz poprosím tých, ktorí nemali kartičku, aby ešte oni zahlasovali. Kto je za z tých, že nikto. Kto je proti z tých, čo nemajú kartičku? Dodatočných 5 hlasov proti, takže celkovo máme 12 e, za a 20, 32 proti, traja sa zdržali. Sedí to? Takže nie je tu pochybnosť, zamieta sa. A teraz môžeme tým pádom hlasovať o celom balíčku. Kto je za celý balíček? Kto je proti? Toto opätovne musíme potvrdiť elektronicky a tak aj urobíme. Hlasujeme. Hlasovali ste, prosím, všetci. Končím hlasovanie. Výsledok. Ako vyzerá výsledok? A teraz ešte musíme e, pripočítať ešte tých, ktorí nemajú kartičky. Z tých z vás, ktorí nemáte funkčné kartičky, kto je za? Takže predsa len teraz už fungovali. Takže 43 hlasov e, za, 6, 6 sa zdržali. Veľkou väčšinou prijímame. Poďakujem teda. Niekto chce tomu, čo si ešte povedať. Nie je tomu tak a tým pádom môžeme prejsť ďalšiemu bodu našeho programu a to je návšteva pani komisárky. Táto ale ešte nie je, takže nás nemôže ani navštíviť. Musíme na ňu počkať. Minútku počkáme. Ako náhle však pani komisárka príde, hneď začneme, nebude nejaká rozsiahlá prestávka. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Kolegyne, kolegovia. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich begrüße... Kolegyne, kolegovia, v vašom mene vítam pani komisárku Reding opäť raz medzi nami a máme dnes možnosť s ňou hovoriť o otázkach, ktoré sú ešte otvorené a navrhujem, aby sme to urobili tak, že neskôr pani komisárka v krátkosti uvedie nás do problematiky, aby sme vedeli, z čoho máme vychádzať a potom budeme mať všetci možnosť eh, klásť otázky, pripomienky, návrhy a Dúfajme, že to prebehne koncentrovanie. Ďakujeme, že ste prišli, pani Redingova. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Myslím si, že najlepšie bude, keď budem hovoriť po anglicky. To umožní, aby mi rozumelo čo najviac ľudí. Bude to v každom padne lepšie, ako keby som hovorila po luxembursky. Teda poďme hneď k samotnej veci. Viete, že spoločne sme spustili iniciatívu i 2010 a to za účelom posilnenia hospodárstva jednotného trhu pre e, digitálnu oblasť a aby sme zlepšili e, situáciu inovácií v oblasti IKT a telekomunikácií, aby sme sprístupnili okrem toho všetky tieto oblasti občanom. Podarilo sa nám dosiahnuť pokrok v tomto jednotnom trhu v digitálnej oblasti, pretože sme boli schopní presadiť rámec pre telekomunikácie a audiovizuálne služby. Nemusím vám pripomínať úspech nariadenia o roamingu, ktorý sme prijali v roku 2007 a 2009 a takýmto spôsobom sme pod, sa nám podarilo zabrániť eh, zlyhaniu jednotného trhu, respektíve predísť tomuto zlyhaniu a to vďaka veľmi dobre fungujúcemu postupu spolurozhodovania, vďaka ktorému sa nám podarilo eh, celé to prijať eh, za veľmi krátky čas. Vo všeobecnosti občania Európskej únie majú možnosť využívať nižšie ceny za hovorí v pevnej linke, za posledné roky e, sa znížili ceny týchto hovorov o 27 Často sa o tom nehovorí, ale tak toto je. Náklady za hovory v mobilných sieťach, teda mimo roamingu, sa znížili o 34 za posledné 4 roky. A v prípade roamingu viete, že tam ceny klesli o 70 od roku 2005. Spoločne budeme v tejto oblasti pracovať aj v budúcnosti Komisia chce predložiť e, dočasnú správu, predbežnú správu budúci rok a potom revíziu v roku 2011. V tejto plnej revízii sa budeme venovať e, všetkým oblastiam vývoja na trhu a vo všetkých typoch technológií. Okrem toho sa nám podarilo vytvoriť právny rámec pre celú európsku mobilnú službu E, a to za menej ako 10 mesiacov, spoločný európsky postup na vyberanie operátorov mobilných e, telefónnych služieb. To sa nám podarilo zjadiť a teraz je na rade rad e, operátorov, pretože keď sa aplikuje všetká legislatíva na národnej úrovni, dvaja operátory, Imelsat a Solaris, budú musieť rozmiestniť svoje vlastné mobilné satelitné systémy najskôr v máji 2011 a Komisia veľmi aktívne spolupracuje s členskými štátmi, aby čo najskôr sa podarilo implementovať eh, rozhodnutie MSS tak, ako to chcel parlament, aby to pokrylo celé územie Európskej únie. Pokiaľ ide o výskum, mm, aby sme znížili tie nedostatky v technologickom eh, výskume v porovnaní s ostatnými krajinami na svete, Vyčlenili sme najväčší rozpočet pre inovácie a, a IKT vo výške viac ako 10 miliard eur na obdobie 2007-2013 a tento európsky financovaný výskum zohrával dôležitú úlohu vo, po výskume na strane priemyslu. Chcem pripomenúť úspechy v oblasti mikroekonomiky a nanoekonomiky elektroniky v oblasti zdravotnej starostlivosti a v zlepšení cestnej eh, bezpečnosti, pretože v týchto oblastiach eh, výskum eh, sa priamo aplikoval na strane priemyslu. Okrem toho chcem ešte zdôrazniť to, že sa nám podarilo zaviesť nový systém spoločnej technológie. Toto súkromno-verejné partnerstvo obsahuje aj úsilie členských štátov, aj spoločenstvo Európskej únie. Viete, že v našej oblasti máme dve oblasti, zapracované systémy a nanotechnológiu. V tejto oblasti musím povedať, že som trochu sklamaná z výkonu členských štátov, pretože mohli sme využiť tieto prostriedky aj o 25 viac, ak by členské štáty vyčlenili všetky prostriedky, ktoré dali k dispozícii. Trvám na tom, aby každá zúčastnená strana naplnila v plnej miere svoju úlohu a naďalej budem na tomto pracovať. Okrem toho ešte je v platnosti ďalšie spoločné úsilie. Je to program, ktorý je zameraný na spolužitie. Je to program, ktorý sa zameriava na um, príjemné starnutie v našej e, spoločnosti. Tu je zapojených 23 členských štátov a vyčlenili sme viac ako 600 miliónov na obdobie 2008 až 2013 a to veľmi presne cielený výskum na pomoc starším občanom a na ich lepšie začlenenie do spoločnosti a na zlepšenie kvality ich života vďaka novým technológiám. Tu sme vybrali už viac ako 40 celoeurópskych projektov na financovanie a členské štáty navýšili e, svoje spolufinancovanie oproti pôvodným odhadom o 40 Teda tu členské štáty sa snažia a účasť malých a stredných podnikov v tejto oblasti je na úrovni 43 Viem, že budete klásť otázky o týchto bodoch, teda toto je veľmi dobrý príklad toho, ako sa zapájajú do týchto iniciatív malé a stredné podniky. A o niekoľko mesiacov vám ešte poskytnem správu o ďalších pokrokoch. Pokiaľ ide o lepšie začlenenie a zvýšenie kvality života Myslím si, že jedným z prvkov, ktorému sme sa venovali aj na úrovni parlamentu, je to núdzové číslo 112. Vo spoločnom vyhlásení sme 11. februára zaviedli ako deň tohto, tejto linky 112. Chceme propagovať túto linku všade. A teraz vám môžem poinformovať, že je možné využívať túto linku a zavolať na ňu aj z pevnej siete, aj z mobilných sietí vo všetkých členských štátoch. Toto je obrovský pokrok, pretože keď sme pred 5 rokmi začínali, žiaľ, nebolo to veľmi rozšírené, toto číslo a využívanie. Ešte stále máme isté problémy v niektorých oblastiach, v niektorých členských štátoch, ale snažíme sa ich eh, vyriešiť čo najskôr. Pokiaľ ide o prebiehajúce projekty, prebehla rozprava s parlamentom eh, a konkrétne s týmto výborom o budúcom využívaní digitálnej dividendy. Tieto rokovania sme začali zhruba pred dvoma rokmi. Eh, možno si spomínate na správu TOJA Myslím si, že aj toto je dobrý príklad eh, spolupráce parlamentu a komisie eh, v, vo vyrovnaní sa so s politickými a sociálnymi dimenziami otázok, o ktorých si všetci pôvodne mysleli, že ide o technické alebo technologické otázky. Oni sa netýkajú iba technických a technologických aspektoch, majú priamy vplyv aj na politickej úrovni, aj na sociálno-ekonomickej úrovni. Je tu niekoľko príležitostí, ktoré vyplývajú z využívania tejto digitálnej dividendy, keď prejdeme na digitálne siete. Viete, že sa to predpokladá v roku 2012. Tento, tento predpoklad sa týka aj vysielacieho sektora, aj širokopásmového sektora, aby sme sprístupnili e, túto oblasť frekvencií pre e, všetky siete. Ako to môžeme umožniť po rozsiahlých rokovaniach so všetkými zúčastnenými stranami? By som vám mohla prezentovať oznámenie, respektíve presne toto oznámenie komisii už koncom tohto mesiaca, tak aby v nadchádzajúcich mesiacoch sme už vedeli, z čoho máme vychádzať. Okrem toho potom budeme diskutovať o tomto návrhe na strategickej úrovni s parlamentom a s radou v kontexte prvej, prvého programu spektrálnej stratégie. Chcem sa zamerať na, na zadefinovanie akýchkoľvek ďalších opatrení, ktoré budú súvisieť so spolurozhodovaním. Chceme spustiť tieto rokovania pri príležitosti spektrálneho samitu, ktorý bude organizovať parlament. Ak sa nemýlime, parlament teraz chce zorganizovať tento summit o spektre v januári teda budeme sa snažiť, aby komisia už mala pripravenú všetku prácu pred konaním tohto samitu a aby sme mohli prezentovať aj výsledky. Našim spoločným cieľom v tomto smere je dosiahnutie flexibilnejšieho prostredia, ale spoločného vnímania na zabezpečenie nových a lepších služieb. Budeme musieť prehodnotiť našu oblasť politiky, aby sme ju prispôsobili rozvíjajúcej sa situácii. V tomto sa budeme snažiť spolupracovať na základe dohôd, ktoré boli uzavreté. Pokiaľ ide o širokopásmový internet, viete, že tento zohráva významnú úlohu v pládne hospodárskej obnovy. Práve preto sme vyčlenili e, zhruba 1 miliardu eur na financovanie zlepšenia širokopásmového internetu vo vidieckých oblastiach. Táto podpora finančná podpora je zameraná na tejto oblasti, pretože viac ako 30 týchto vedeckých oblastí nemá prístup k širokopásmovému internetu, teda musíme sa na to sústrediť. A aj v tomto smere musím povedať, že som sklamaná z výkonu členských štátov, pretože niektoré z nich eh, ešte neboli schopné využiť tieto nové finančné prostriedky v plánoch eh, na vedecký rozvoj. Myslím si, že je potrebné mnoho vysvetľovať a ešte mnoho lobovať v tomto smere pretože táto oblasť a oblasť digitálnej e, dividendy je základnou zodpovednosťou všetkých politikov. Toľko teda k prebiehajúcim e, programom. Na čo sa musíme sústraďovať teraz v budúcnosti, aby sa nám podarilo presadiť všetky naše priority? Viete, že v časoch e, ekonomickej neistoty musíme sa sústraďovať na inteligentné a v budúcnosti efektívne technológie. To povedal aj predseda komisie aj pred týmto parlamentom a uviedol, že v budúcnosti komisia sa bude sústraďovať na digitálnu stratégiu pre Európu. Potrebujeme Európu, ktorá je prepojená sieťami budúcnosti a preto som v minulosti predložila na stôl dvojciferné číslo. Chceme dosiahnuť širokopásmový internet pre všetkých Európanov do roku 2010 a s týmto súvisí aj digitálna dividenda a otázky, ktoré súvisia s 30 percentami územia, kde nie je k dispozícii širokopásmový internet. A potom do roku 2013 chceme dosiahnuť vysokorýchlostný širokopásmový internet pre tieto oblasti. Takéto sú teda naše ciele. Chceme propagovať infraštruktúru v tomto smere v Európy. Tu je niekoľko krokov, na ktoré by sme sa mali sústreďovať aj v nadchádzajúcich mesiacoch. To nie je nič nové. Musíme podporovať eh, hospodárskú súťaž a udržateľný rozvoj ďalšej generácie a sústreďovať sa na na Cybernet. A ďalšou vecou je, že musíme sprístupniť viac eh, mobilné služby 3G. V ostatných eh, častiach sveta sa už dosiahol v tomto smere pokrok a nemali by sme zaostávať, ale práve preto vo výskume chceme byť eh, priekopníkmi. No a napokon domnívam sa, že teraz ten prechod, ktorý prebieha z analogického systému na digitálny systém, by sa mal využiť v čo najväčšej možnej miere, pretože e, terestriálna analógová televízia teraz e, v plnej miere nevyužíva všetky frekvencie. V budúcnosti sa budeme musieť e, lepšie sústredovať na využitie. Je to jedinečná príležitosť, ktorú by sme nemali premeškať. Ak budeme mať k dispozícii infraštruktúru, už bude všetko vyriešené? Nie pretože internet si vyžaduje zaujímavé obsahy a služby pre všetkých užívateľov bez ohľadu na ich vek, pohlavie, sociálne pozadie. A práve preto komisia spustila konzultácie o budúcnosti týchto politik v oblasti IKT. Tieto, toto pripomienkové konanie bude trvať do 9. októbra a potom sa uskutoční konferencia vo Vizby ak sa nemýlim, pán predseda, tak niektorí členovia tohto výboru sa zúčastnia tejto konferencie. A doposiaľ toto verejné pripomienkovanie prinieslo e, zhruba 110 reakcií, to je dosť vysoký počet a je zaujímavé, že 85 týchto odpovedí pochádza od jednotlivcov. E, toto je skutočne e, veľmi pozitívne, pretože to znamená, že technológie sa čoraz viac približujú priamo k občanom Okrem víziev, ktoré som spomenula, ešte by som rada predniesla štyri ďalšie prioritné oblasti, ktorých je potrebné dosiahnuť e, ďalšie kroky na vytvorenie digitálneho hodnotného trhu, aby obsahoval aj využívateľov internetu. Otázky práv spotrebiteľov v internetovom svete sú veľmi aktuálne, pretože je potrebné, aby občania mali možnosť využívať internetové služby aj cezhranične a aby mohli vykonávať všetky operácie na internete. Často dochádza k tomu, že vo svojom mieste bydliska občania nemajú prístup k svojim obľúbeným stav, stránkám a obsahom, ktoré majú inde. Teda ako by sme toto mohli napraviť? Prvá priorita znie, musíme zjednodušiť a viac zatraktívniť prístup digitálnych obsahov eh, kdekoľvek v Európe. Prístupnosť eh, obsahov, ktoré sú atraktívne pre občanov Európy, príjimateľov, eh, budú rozhodujúce v rozhodovaní o otázkach vysokorýchlostného internetu. Teda nemôžeme len zavádzať politiku infraštruktúry, je potrebné sústredovať sa aj na politiku obsahov a služieb zároveň. A na to sa musíme sústredovať, ak chceme byť konkurenceschopní na globálnej úrovni. Po druhé, musíme sa pripraviť na bezpečný priestor v Európe a priateľský voči spotrebiteľom, pokiaľ ide o mobilné platby. V súčasnosti nedostatok spoločných noriem pre tieto bezhotovostné platby vytvára nevyžité možnosti. Máme viac ako 500 miliónov užívateľov mobilných služieb v Európe a tým, že im umožníme využívať ich mobilné telefóny na všetky možné operácie, posilníme e, aj celé toto odvetvie. Tretou prioritou je otvorenie sa malým podnikom. V Európe máme 23 miliónov malých a stredných podnikov. 99 všetkých firiem sú malé a stredné podniky, 100 miliónov pracovných miest, ale vo využívaní produktivity v oblasti IKT naše malé a stredné podniky zaostávajú za veľkými podnikmi. Iba 9 našich malých a stredných podnikov využíva elektronické faktúry. Iba 11 z nich má technologické riadenie ľudských zdrojov. Ak malé a stredné podniky by mali prístup k týmto službám na sieti, už by nepotrebovali nakupovať a financovať všetky tieto operácie a služby. To znamená, pojem cloud computing, to je nový termín, obsahuje aj isté rizika, ale mali by sme sa tomu veboru, aby sme preverili, či môžeme nejakým spôsobom zvýšiť možnosti našich malých a stredných podnikov a ak sa nám to podarí, ako sa môžeme vyhnúť aj rôznym pascám. Štvrtá priorita je lepšie využívanie inovačných e, riešení, aby sme dosiahli nízkouhlíkové hospodárstvo. Budúci týždeň komisia zverejní odporúčanie o efektivite v oblasti IKT a energii. Teda myslím si, že zelené technológie IKT sú budúcnosťou aj pre malé a stredné podniky, aj pre celé toto odvetvie, aby sme vytvárali nové obchodné príležitosti pre všetky podniky pán predseda, v blížiacich sa rokoch Európa ako celok musí prejsť na digitálnu úroveň. A to tým, že sa zmení a obnoví informačná spoločnosť a táto zmena musí prebehnúť na všetkých politických úrovniach. Prezident, predseda komisie vám navrhol, aby vzniklo digitálne hospodárstvo a práve v tomto výbore prebehne táto práca v nadchádzajúcich mesiacoch a rokoch. Teda už teraz vám ďakujeme za váš prínos. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani komisárka, za toto veľmi, e, túto rozsiahlu prezentáciu projektu, do ktorého sa púšťame a aj projektov, ktoré sú tak povedať pred dverami a o ktoré by sme sa mali zaujímať, mali by sme o nich diskutovať a ďakujeme za príležitosť e, diskutovať s vami a už teraz mám celý zoznam kolegov a kolegyň, ktorí sa chcú vyjadriť, takže nech sa páči, pani Trautmann. Ďakujem pekne, ďakujem pán predseda a ďakujem veľmi pekne aj pani komisárke za prezentáciu, za informácie, ktoré nám poskytla. Bol to naozaj veľmi jasný, štrukturovaný prehľad. A som veľmi rada, že komisia neváhala premietnúť do konkrétne návrhu to, čo nám predoslala v minulosti. A som rada, že aj parlament zapájate do prípravy tohto samitu, tak ako ste to spomenuli, teda chystá sa na január a som rada, že je tu taká úzká spolupráca medzi komisiou, parlamentom a, komi- a radou. A chcela by som sa teraz venovať niektorým veciam, ktoré čiastočne už zazneli. Chcela by som sa vás pýtať na to, ako vy vidíte návrh na Európsku digitálnu knižnicu. Vy ste to v minulosti predoslali ako jednu z priorít, ale teraz to už nevidím medzi prioritami do budúcnosti v mojej krajine a v niektorých ďalších je to určite jedna z priorít a ja by som sa rada spýtala vás, ako to vidíte teraz, aké sú možnosti, aké sú možnosti online zverejnenia um, kníh, ich naskenovania, mnohé knižnice sa už o to snažia. A situácia v súčasnosti je taká, že problém vzniká hlavne s archiváciou, pretože e, sú zdroje, ktoré sú k dispozícii iba za poplatok, nie sú k dispozícii kedykoľvek. A je to tak aj v prípadoch, um, kedy ide o písomnosti týkajúce sa podnikov a nie sú potom už jednoducho dostupné po období, kedy tento podnik e, zanikne alebo zavrie. To je jeden problém. Normy a štandardy. V súčasnosti je mnoho podnikov, ktoré sú aktívne v oblasti produkcie nových obsahov alebo nových služieb. A tu vzniká otázka, akú stratégiu navrhuje komisia pre normy a štandardy a ja by som si rada vypočula na to váš názor. A na záver moja posledná otázka. To je tiež dôležitá téma a síce ide o obsah a autorské práva. Máme pracovnú skupinu pod vedením pána Tubona, kde je zastúpený aj náš výbor a my sa tejto problematike venujeme, ale ja by som rada vedela, ako to vidíte vy, či mm, si kladiete digitálne obsahy do budúcnosti za jednu z priorít a ako vidíte otázku duševného vlastníctva, ako k tomu chcete pristupovať vzhľadom na ďalší vývoj internetu. Dá sa očakávať, že tu nastane ešte veľký progres a treba nejako ošetriť aj túto oblasť tak aby sme zabezpečili neutralitu internetovej siete. Ďakujem pekne. Pán Makak. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa chcem poďakovať veľmi pekne aj pani komisárke za tento veľmi rozsiahly príspevok, za jej prezentáciu a chcem veľmi zagratulovať KAL. Je to naozaj program, za ktorý je komisia spolu zodpovedná a to je naozaj výjimočná vec, a v tomto prípade treba povedať, že sme naozaj kontinentom, ktorý najrychlejšie starne a preto je dôležité, aby sme sa týmto veciam venovali, aby sme aj pre starších obyvateľov nášho kontinentu a Európskej únie zabezpečili dôstojné starnutie. My sme už dnes hovorili o problematike choroby, Alzheimerovej choroby a sme naozaj tými krajinami, ktoré sú touto chorobou najviac postihnuté a ja by som sa preto chcel e, poďakovať za tento program a vysloviť e, naozaj silnú podporu parlamentu v tejto veci voči komisii a ďakujem za tú úzkú spoluprácu parlamentu a komisie. A myslím si, že toto je vec, kde môžeme ešte posilniť naše úsilie. A keď sa pozerám na e, kolegu van Nistelroja, tak vidím už z jeho pohľadu, že sa jeho myšlienky uberajú tým istým smerom a boli by sme radi, keby sme naďalej boli o tejto problematike informovaní. Vy ste e, nadnesli problematiku autorských práv a duševného vlastníctva. Treba povedať, že stále väčšia časť európskeho hospodárstva sa prenáša do e, siete, teda sa digitalizuje. A tu nastávajú problémy s ochranou autorských práv a to je téma, ktorej sa my ako Európania musíme venovať. A musí to byť jedno z našich ťažiskových bodov. Nemôžeme si dovoliť všetko, čo si dovolia Američania. Nie sme uh, Ehm, ani tými, čo všetko obmedzujú, tak ako je to v Číne. Chceme otvorené hospodárstvo, ale zároveň chceme veľmi jasnú a prísnu ochranu osobných údajov. A za posledné mesiace a roky sa vo viacerých členských štátoch veľmi živo diskutovalo práve o problematike ochrany um, osobných údajov a treba si položiť otázku, aká je naozaj bezpečnosť sietí, nakoľko to môže zabezpečiť program ENISA. Myslím, že tuto ešte nie sme dosť e, silní, nie sme dosť dôrazní a treba ešte viac posilniť naše úsilie a treba si povedať, že e, tie oblasti výskumu, ktorý aj vy máte zahrnuté vo svojom rozpočtu, rozpočte, toto môžu posilniť a do určitej miery riešiť. No, a potom sú tu ešte dôverné údaje. Toto je veľmi, veľmi dôležitá vec. My stále hovoríme iba o obsahu, stále hovoríme, omielame dokola iba to slovičko contact a e, content a tým sme doslova zaplavení, ale treba zdôrazniť aj tú zložku naozaj dôveryhodnosti, aby tieto zdroje boli dôveryhodné. Ak máte inštitúcie, ktoré zverejňujú dôveryhodné texty, certifikujú ich, toto je vec, nazývame to v našej terminológii trusted sources, toto je vec, ktorú musíme posilniť a s ktorou musíme ešte viac e, postúpiť do popredia. A potom e, sa chcem zmieniť o širokopásmovom internete, spomenuli ste to tiež, treba zabezpečiť, aby sme mali dobudovanú infraštruktúru, aby sme boli schopní, konkurencieschopní. A veľmi dôležité je, a to hovorím veľmi otvorene, aby vaše iniciatívy boli skoordinované tie, ktoré uh, sa odohrávajú v regionálnej politike, ale aj pre, v oblasti polnohospodárstva, pretože tu je veľa styčných bodov, ktoré môžeme prepojiť, ktoré môžeme posilniť a kde je možné užšie spolupracovať. Ja viem, že vy už ste snažili o užšiu spoluprácu s generálnym riaditeľstvom pre e, polnohospodárstvo a pre regionálnu politiku, ale toto sú naozaj veci, ktoré by sme radi videli posilnené. Tam sa dá ešte viac zvýšiť efektívnosť, využitie týchto nástrojov a ja to poviem teraz takým novým slovíčkom, tým streamline, treba to upriamiť e, týmto smerom a to je, myslím, oblasť, kde komisia môže svoje úsilie ešte posilniť. Ďakujem pekne. Ďakujem, hovorí pán predseda. Kolegyňa Del Castillo. Ďakujem pekne, pán predseda. A ďakujem pekne aj pani komisárke. Ďakujem, že ste prišli medzi nás. Urobili ste veľmi dobrý súhrn toho, čo sa odohralo, čo sa už dosiahlo, načrtli ste, aká je súčasná situácia, načrtli ste, aký bude budúci vývoj, ako to vidíte vy. Určite sa e, v budúcnosti ešte bude veľa diskutovať o možnostiach ďalšieho smerovania. Určite sa k tomu dostaneme, keď budeme hovoriť s kandidátmi alebo s kandidátom na um, tento post komisára, v komisárky budúcnosti, ale teraz sa vrátim k dvom aspektom, ktoré podľa mňa sú jasne prepojené. A to sú na jednej strane Sú to veci, ktoré súvisia so spektrom, teda so e, širokopásmovým internetom a ja v tom vidím úzke prepojenie, pretože je tu určitá možnosť dostupnosti širokopásmového internetu, ktorá sa zatiaľ dosť nevyužíva, i keď je zvýhodnená. E, stále sa podporuje v členských štátoch, e, aby sa uvoľnili e, možnosti prístupu na širokopásmový internet ale nie je to rovnako zabezpečené vo všetkých členských štátoch. V niektorých členských štátoch e, sa to manažuje takým spôsobom, že to smeruje k ďalšiemu rozvoju elektronickej komunikácie so zabezpečením všetkých bezpečnostných prvkov, so zabezpečením vyššej rýchlosti a využíva sa to aj pre rádiové vysielanie alebo televízne vysielanie a potom je tu problém rovnakého prístupu vo všetkých členských štátoch. Nie pre všetkých je to rovnaká priorita, nie je zabezpečené rovnaké postavenie tejto problematiky vo všetkých členských štátoch a má to potom dopad aj na sprístupnenie tohto spektra. Čas spektra je daná k dispozícii, ale nie je to tak všade v plnej miere. No a potom je tu otázka digitálnej Európy. Samozrejme, že je to cesta, ktorú sme si zvolili a súvisí aj so širokopásmovým internetom, ale súvisí to aj s tým, že to má vplyv aj na socializáciu. Ľudia postupne chápu túto problematiku tak, že je nevyhnutné mať prístup na internet, využívať ho e, a to už aj pre to, že v mnohých veciach sa diskutuje e, aj z hospodárskeho hľadiska. Časť obchodu sa presunula na internet. A mnohé osoby musia tento, túto možnosť využívať, jednoducho sú nútené ju využívať, ak chcú mať prístup k mnohým nástrojom, ktoré sú pre ne užitočné. A to ich priamo privádza k využívaniu internetu. Ale na to treba vytvoriť vhodné podmienky. Širokopásmové, širokopásmový internet aj vo vidieckých oblastiach to je pekná myšlienka, ale e, treba podporiť aj to vedomie nevyhnutnosti využívania týchto e, prostriedkov. Či už sa to týka oblasti zdravotníctva, predaja, nákupu, tovaru a mnohých ďalších oblastí. Myslím, že v tomto zmysle je veľmi dôležité, aby sme pristúpili k sektoriálnym iniciatívam, aby členské štáty viac podporili možnosti využívania internetu. A sú tu stále otvorené otázky, o niektorých sa veľmi ostro diskutuje a tam patrí práve aj tá problematika autorských práv. Autorské práva to je téma, ktorá ďalej rezonuje a mnohým spôsobuje bolesti hlavy, tak povediac. A my by sme mali byť tí, ktorí hľadajú nejaké riešenia, nejakú odpoveď na túto výzvu. Ďakujem pekne, pán van Nistelrooy. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa rád zameral na dve pripomienky a trošku sa pozriem späť by ste nám teraz predostreli, aký je vývoj v oblasti eh, IKT, nakoľko to má vplyv na fungovanie podnikov, eh, o tom, že sa investuje do výskumu. A teraz hovoríte, že pre oblasť implementácie eh, je to ešte nie celkom dostatočne rozvinuté. Sú to nedostatky, ktoré by bolo treba odstrániť. A ja sa pýtam, či to nie je tak povediac konštrukčná chyba, či je priemysel naozaj už v takej fáze, že by mohol poskytnúť určitý príspevok pre túto agendu. Musí to byť nejakým spôsobom prakticky uplatniteľné. A možno, že ťažké časy, ktorým teraz čelíme, si vyžadujú aj špecifické riešenia. To je jedna vec. A druhá vec, e, dnes do poludňa sme hovorili o spoločnom výskumnom projekte pre boj proti Alzheimerovej chorobe. A toto je otázka, kde naozaj aj členské štáty medzičasom vzdelajú ten názor, že do tejto oblasti je nevyhnutné investovať, aby sa situácia zlepšila. A ja viem, že zástupcovia zväzov seniorov sú veľmi činné v tejto oblasti, činy v tejto oblasti a mm, ja sa chcem pri tejto príležitosti poďakovať za to, že aj komisia sa zasadzuje za tieto programy. Ďakujem pekne. Kolega Rote, ďakujem pekne, pán predseda. Ja e, by som sa rád vyjadral k dvom témam. Jedna téma je ICAN. E, Ministerstvo obchodu Spojených štátov sa tomu tiež venuje a ja by som rád vedel, ako to vidí Európa, ako sa k tejto otázke stavia Európa. A čo sa týka infraštruktúry a internetu, ak to chceme nejakým spôsobom ešte zvládnuť a ovládať, mali by sme mať nejakú mimovládnu organizáciu, ktorá by bola podriadená um, Európskej komisii a v členských štátoch e, ministerstvom obchodu, aby som o tom v budúcnosti rád diskutoval podrobnejšie. Viacerí kolegovia hovorili o neutralite siete a čo sa týka e, balíčka Telekomu. Mali sme k tomu už hlasovanie, teraz prebieha konsolidácia a ja by som sa rád spýtal, ako to vyzerá na strane komisie, ako komisia vidí problematiku neutrality e, siete. A Vieme, že je to téma, ktorá je v zozname dôležitých otázok pomerne vysoko a ja by som bol rád, keby sme sa naozaj prioritne tejto téme venovali a bol by som rád, keby sme to nejakým spôsobom naozaj upriamili na cestu fungovania a spustenia tejto diskusie. E, neviem, pani komisárka by teraz rada zareagovala pretože zaznelo naozaj veľa otázok a bolo by to potom naraz veľa, takže nech sa páči, pani komisárka, môžete zodpovedať na otázky. Euh, Prvá otázka od pani Trautmann. Európeána, projekt Európeána je tu určité prepojenie medzi členskými štátmi a kultúrnymi inštitúciami, či už sú to múzea alebo knižnice. V tejto chvíli máme asi 4,5 milióna objektov v tomto projekte a príspevok jednotlivých členských štátov je naozaj veľmi rozdielný. Ja vždy hovorím vám, že ďakujem Francúzom, pretože polovica všetkých objektov v tejto knižnici pochádza z Francúzska. A už keď som pri tom, že ďakujem Francúzsku, tak vyzvem e, aj ostatných, aby e, pridali plyn. Nie je predsa normálne, aby 50 bolo pokryté z Francúzska a ostatné členské štáty natoľko zaostávali. Treba určite pridať plyn aj v iných členských štátoch, aby sme túto úlohu zvládli. Ale je tu určitý problém financovania. Tento projekt už nie je v plienkách, už je v dorasteneckom veku, povedala by som, a preto je vhodné zamyslieť sa nad tým, či by neboli vhodné nejaké nové partnerstvá, ktoré by sme mohli vytvoriť, a to aj v rámci PPP, aby ten projekt e, nabral takú dimenziu, akú sme si želali, aby zaujal také miesto v európskej kultúre, aby si zaslúžil, po, zaslúžil pozornosť európskych občanov. No a potom publikácie a vydavateľstva. V rámci diskusie o digitálnych knižniciach po minulé roky táto oblasť zamestnávali mnohých odborníkov a to je mm, aj oblasť autorských práv alebo otázka diel, ktoré ne, pri ktorých sa neuvádza autor alebo otázka vedeckých publikácií a ich sprístupnenia. Pre mňa z toho vyplynulo mnoho informácií, ktoré sú veľmi špecifické, pretože mnohé oblasti, mnohé e, knihy sú veľmi špecifické, sú tu romány, sú tu detské knihy a to spektrum je veľmi rozmanité. Ale vo všeobecnosti môžeme povedať, že všetko, čo je verejne prístupné, by malo byť prístupné pre občanov. Otázkou je, ale ako to urobiť? Nedá, je to jednoduché povedať, ale je horšie zabezpečiť prístupnosť týchto textov pre občanov. Možno, že teraz budem hovoriť trochu dlhšie o otázke autorských práv, ale treba povedať, že to nie je jednoduchá problematika, pretože pri niektorých knihách sa neuvádza autor, sú to tzv. E, tzv. literárne siroty. Alebo sú tu knihy, ktoré už nie sú chránené autorskými právami a to už je úplne iná oblasť. Sú tu štyri prvky. Knihy, ktoré sú zatiaľ pokryté autorskými právami, predávajú sa a sú z tohto hľadiska zabezpečená, ale potom e, sú tu knihy, ktoré už nie sú k dispozícii, dispozícii, pretože sa nedajú digitalizovať, pretože nie sú známi ich autory a to sú tie, tie, literárne, tie literárne siroty, o ktorých som už hovorila. A my by sme potrebovali celoplošne, celú európsky túto oblasť nejako ošetriť. Je to veľká časť nášho spoločného dedictva, nášho kultúrneho dedictva. Nie je možné tieto knihy zdigitalizovať, ale treba nájsť nejaké riešenie, ktoré by zodpovedalo európskym predstavám. A to je tá vec, na ktorej sa teraz momentálne pracuje. Potom sú tu diela, ktoré už nie sú pod ochranou autorských práv, nevzťahujú sa na ne žiadne autorské práva, už vypršala ich platnosť a to je tiež vec, ktorú treba nejako ošetriť. Takže musíme tú našu politiku rozšleniť na štyri oblasti – Hovorilo sa v minulosti aj o tzv. Google Books na internete, ale bolo povedané aj to, že nemusíme aplikovať to isté riešenie, ktoré pochádza z iných kontinentov. My máme naše vlastné európske riešenie a už dva roky sa spoločne so subjektami, ktorých sa to týka, pripravujeme na riešenie tohto problému. A mm, viem si predstaviť, že tieto riešenia budeme vedieť čoskoro predložiť novému parlamentu, novej komisii, tak, aby sme mohli pristúpiť k riešeniam. Ďalšia otázka, ktorá zaznela, normy a štandardy. Domnievam sa, že ako Európania nepristupujeme k tejto otázke veľmi dobre. K oblasti patentov by sme mohli pristupovať ešte lepšie. Tie ťažkosti, ktoré momentálne máme a ktorým čelíme, spočívajú v tom, že prekážky, ktoré kladieme na to, aby e, bol patent zaregistrovaný, aby sa niečo presadilo, sú príliš, príliš veľké, je to, je to príliš byrokratické. Ja sa domnievam, že by sme mali urobiť nejaké opatrenia, ja hovorím schválne, my by sme mali urobiť nejaké opatrenia a hovorím to preto, že sa to týka niekoľkých komisárov, netýka sa to iba jedne, jedného komisára a jednej oblasti. Je to vec, ktorú musíme pokryť e, v priereze cez viacero um, komisariátov, aby sme to mohli naozaj využiť v oblasti kultúry, ale aj v oblasti podnikov a tak ďalej. Ja mám tu na mysli technológie, a internetový inžiniering, aby sme to dokázali zabezpečiť. No a potom e, máme pre túto oblasť vytvorené task force, sú to skupiny, ktoré sa venujú tejto oblasti, musia pracovať efektívne, rýchlo, účinne, ale sú do toho zapojené aj subjekty, e, iné subjekty partnerstva. Je to pomerne rozsiahla oblasť. Myslím, že som tým zodpovedala otázku aj na otázku duševného vlastníctva, aj keď nepriamo. Mali sme k tomu na internete diskusiu, čiastočne sa týka aj tej istej diskusiu, ktorú sme viedli o knihách. Čiastočne sa to prelína. Hovorili sme o rôznosti nosičov. Ten nosič sa mení, či už je to papier alebo nejaká digitálna e, forma, na ktorej sa tieto obsahy sprístupňujú. Napriek tomu je tá problematika stále obdobná. V budúcnosti sa stále viac budeme musieť zamerať na e, digitálnu oblasť. A nie je to práca, do ktorej sa teraz púšťame, Určite sme minimálne v polovice to, tej obrovskej hory práce, ale treba sa tomu venovať. Cloud computing je oblasť, ktorá prichádza k nám z USA a bez prvku ochrany a zabezpečenia práv jednotlivca, a ako aj ochrany e, osobných údajov a ochrany súkromia jednotlivca, toto je otázka, ktorej sa musíme ešte venovať, musíme ju dohlbky prediskutovať. Áno, to pripúšťam, pretože potrebujeme zrealizovať takúto diskusiu, aby sme našli vhodné riešenia v, pre oblasť ochrany na poli cloud computing. Keby sme to prevzali tak celé, ako to k nám prichádza, nebolo by to dobré a pre malé a stredné podniky by to nebolo vhodné, pretože si nemôžu dovoliť obrovské investície. Sú to malé podniky a toto by bola pre nich e, veľmi veľká investícia. Cloud computing by tomu mohol napomôcť, ale musíme správne navrhnúť všetky prvky. A to je práca, ktorá na nás ešte čaká. Už sme na tom začali pracovať, ale ešte sme túto prácu nedokončili a ja počítam s podporou Európskeho parlamentu aj pre túto oblasť. E, pýtali ste sa na siete, pán predseda, dovolte, aby som sa tomu trošku e, obširnejšie venovala. Je to téma, z ktorej je cítiť, že sa tým zaoberáme už pomerne dlho Prešla, prešli sme diskusiou o rámcovom programe pre Telekom, ale nevenovali sme sa tomu naozaj intenzívne a to preto, že sme nemali takýto problém na európskej úrovni a je potrebné vedieť, v čom ten problém spočíva. Problém tu je, ale vo svojej e, povahe je to americký problém, pretože ich systém je založený na infraštruktúre telekomunikácií, tak ako je to uspôsobené v Spojených štátoch a táto ich štruktúra je iná ako naša štruktúra. Ich systém je úplne deregulovaný, je úplne liberalizovaný s tým výsledkom, že je tu snaha vytvárať združenia a tým sa znižuje konkurencia. Pre občana to má ten dopad, že sa pre ňo znižuje možnosti výberu a musí zobrať to, čo na trhu je. V takýchto veľkých skupinách majú potom podniky koncentrovanú veľkú právomoc, ale my tu v Európe vedieme takú telekomunikačnú politiku, ktorá sa snaží otvárať trhy Naša politika sa snaží čo najviac otvoriť konkurencii a už celé roky v Európe e, vedieme takú politiku, ktorá dáva národným regulačným orgánom určité právomoci a rovnako aj Európskemu regulačnému orgánu, aby urobili také opatrenia, ktoré sú potrebné v prípade, že sektor nefunguje dostatočne. A takéto fungovanie pre oblasť telekomunikácií v Spojených štátoch nie je. My fungujeme inak u nás je ešte viac právomocí v rukách národných regulačných orgánov v prípade, že sa vyskytne nejaký problém. Toto je vec, ktorú Spojené štáty nepoznajú, nepostupujú takto, ale dali sa do pohybu, pretože videli, že tu vzniká veľký problém. Preto chcem naozaj mm, nabádať eh, k opatrnosti, Nesmieme vychádzať z toho, že náš problém je rovnaký ako problém v Spojených štátoch. Nie je rovnaký. Samozrejme, že netvrdím, že nemáme problém. V tomto zmysle by som chcela pripomenúť to, čo som už hovorila opakovane, a síce, že je nepriateľné, aby sme blokovali prístup na internet, aby bolo vôbec nejaké blokovanie prístupu na internet. My sa musíme snažiť o opak. Keď sme videli, že Skype nemá prístup na sieť, tak sme si povedali, toto nie je možné, tak toto byť nemôže a musíme s tým niečo urobiť. Musíme mať také siete, ktoré sú otvorené a v tomto zmysle e, sme podnikli potrebné kroky. Pán predseda, Mohli by sme sa tejto téme venovať niekedy v budúcnosti aj viac do hĺbky, ale našťastie nemáme taký závažný problém ako iný kontinent. Náš, naše problémy sú trochu iné, sú to európske problémy, ktorým sa musíme venovať a bolo by dobré, keby sme neopakovali postupy iných kontinentov. Takže čo sa týka e, sietí, toľko asi z mojej strany odpoveď na vašu otázku. Ambient Assistant Living, na to ste sa pýtali dvaja, je dôležitý nástroj na riešenie jedného z našich veľkých problémov, a to je starnúca spoločnosť. Problém nevyriešime, ale uľahčíme život tej spoločnosti. Musím povedať, že reakcie členských krajín boli veľmi dobré Eh, investovali viac, než pôvodne eh, prislúbili. Celkovo je to 600 miliónov eur. Ak by sme dokázali dodať viac, nuž no len dobre. Nie je to nevyhnutne obrovská čiastka, ktorú potrebujeme, pretože mnohí z tých, ktorí implementujú eh, výsledky výskumu, sú malé a stredné podniky. Jednoduchý spôsob e, to nám často pomôže e, viac a nestojí toľko peňazí. Vychádzajúc z tohoto môžem povedať, že aj parlament je toho názoru, že by sme mohli byť tu e, aktívnejší, masívnejšie postupovať. Ja súhlasím, mohli by sme zvýšiť prostriedky Európskej únie, ktoré sú tu poskytované Chcela by som ísť týmto smerom, pretože je to naozaj fascinujúca otázka. Ochrana údajov. To je ďalšia e, problematika, ktorá podľa mňa bude e, sprevádzať činnosť tohoto parlamentu po celé budúce roky. Viete, že e, na komisii sme e, začali otvorené konzultácie o tom, ako by základná ochrana osobných dát mohla byť ďalej rozvíjaná. Táto konzultácia sa spustila 9. júla a bude pokračovať do konca decembra. Treba naozaj e, sa rozhodnúť, ako budeme dovtedy e, pokračovať. Budeme e, rozvíjať smernicu, usmernenie alebo použijeme mekšie nástroje na riešenie vzniknúších problémov. Toto rozhodnutie ešte nebolo prijaté, je to rozhodnutie, ktoré čaká na budúceho komisára, budúcu radu, parlament. Je totiž rozdielom, či si e, vytýčite ako cieľ usmernenie alebo smernicu. Usmernenie to je rýchla cesta, ale kým sa implementuje taká smernica v členských krajinách, už to trvá aj 5 rokov. Takže otázka e, potrebného času na implementáciu zohráva svoju úlohu. Ten vývoj je tu totiž veľmi rýchly. A my nemôžeme čakať a preto je podľa mňa veľmi správne, že v telekomunikačnom balíčku máme toto povinné e, notifikovanie o porušení Eh, ochrany údajov, to je teda článok 4, týka sa to malware, spyware a cookies. To všetko je eh, problematika spamerov v paragrafe v odseku 13, takisto eh, stíhanie na národnej úrovni v článku 8. Toto všetko nám môže pomôcť pri riešení problémov Európy, to znamená chrániť súkromnú sféru. Táto otázka nielen bude e, otázkou telekomunikačnou, bude to celková otázka. Napríklad som e, veľmi silne lobovala za to, keď došlo e, k porušeniam týchto pravidiel pri zacielenej reklame, Opätovne otázka, ktorá bude veľmi diskutovanou e, na programe. My tvrdíme, že občania musia mať e, vopred dohodnutý súhlas. A čo potrebujeme, je informovať občanov o ich právach a po B aplikovať tieto práva v praxi. Aby som vám to prakticky ilustroval na príklade, Mám v súčasnosti problém s blídskou, s britskou vládou, kde sme e, spustili spojednávanie súdne. Ide o e, súdny spor, kde sa rieši to, ako britská vláda vykladá si pravi a používa e, o súkromí. Je to teda veľmi aktuálny bod e, týkajúci sa e, tej, e, tejto problematiky. Pokiaľ ide o, dôveryhodné zdroje, už navrhovaný v systém, tu si treba pripomenúť, že keď som spoločne s komisárkou Kunevou spustila 5. mája európskeho sprievodcu alebo európsku príročku, tak jedna, jedna z časti bola aj časť o dôveryhodných e, zdrojoch. I bude to fungovať ako samoregulačná iniciatíva alebo nie? Ja dávam e, prednosť postupu, keď nebudeme musieť regulovať, ale ak to nebude fungovať bez regulácie, samoregulačne, tak budeme musieť prijať ďalšie kroky. Budeme to musieť spolu diskutovať, pán predseda pretože je to veľmi dôležitý prvok. Teraz tá iniciatíva týkajúce sa širokopásmového internetu. Tu som spokojná. Prečo? Pretože keď som začala o širokopásmovej oblasti diskutovať a o celom tomto spektre za ňou sa skrývajúcou Mnohí hovoria, že to nebol problém ani spektra, ani širokého pásma. Teraz sa zhodujú viacerí. Je to problém. 30 populácie nemá pokrytie a to, to je pre nás problém. Takže ma veľmi teší, že sme toto zvládli, čo sme ale nezvládli, je prejsť k fáze investičnej, politickej investícii. A tu som veľmi sklamaná z toho, že tie vlády, ktoré mohli využiť tú miliardu, ktorá smerovala do vidieckého rozvoja, do širokopásmového pokrytia, mnohí nezoznamenali pokrok, nemajú jednoducho ešte vo svojich akčných plánoch potrebu širokopásmového pokrytia na rozvoj svojich krajín a na vy, e, vyhrabanie sa z tejto krízy, tak povediac. Máte pravdu, že keď novo definujete regionálne politiky, hoci širokopásmové veci sú dnes možné, myslím si, že toto by mal byť jeden z silných argumentov, ktoré by parlament mal e, uvádzať. Prechod na široké pásmo. Prečo, prečo tlačím na rýchlejší prechod od analógu k digitálu? Pretože potrebujeme tieto frekvencie na to, aby sme rozvinuli široké pásmo a to je aj dôvod, prečo komisia bude mať e, spomínané oznámenie, k digitálnej dividende a to 28. októbra. Taký je, je plán a dúfam, že sa nám to podarí presadiť. Bude to jedna z posledných konkrétnych akcií, ktoré terajšia komisia príjme, takže symbolicky je to dôležité. Dôležité je, že dôležité práve poslednú významnú vec e, komisia bude robiť, je práve digitálna dividenda a oznámenie o nej, pretože to je to, kam chceme sa uberať. Musí to byť dobrá príprava tiež samitu o spektre. To bol tiež dôvod, prečo vlády sa spoja v povedomí, že to je nie čosi, kde si v rohu, ale je to čosi, čo pokrýva celoeurópske teritorium a potrebujeme mať opatrenia, ktoré budú môcť byť e, prierezové. Takže ďalšia vec je vytvárania e, roadmap na pokrok členských e, krajín u tejto dividendy bude dôležitým krokom na tomto spektrovom samite. Máte úplne pravdu v tom, pani Del Castillo, že ak široké pásmo poskytneme starším alebo tým nepokrytým oblastiam, ak nebudeme mať k tomu obsah a služby, tak to nikomu nepomôže. Ak nebudeme mať ľudí, ktorí vedia, ako to využiť, tiež to nebude nikomu na úžitok. Preto teda máme tu prvky, ktoré musíme riešiť a ja si myslím, že je to hlavne zodpovednosť národných e, vlád, aby zvyšovali digitálne e, nú gramotnosť nielen v svojich prejavoch, ale v jasných činoch. Výskum. Za posledných pár rokov sme v oblasti internet, e, e, informačných a komunikačných technológií a výskumu v tejto oblasti veľmi pokročili a ja vyjadrujem spokojnosť s tými 600 miliónmi, ktoré máme k dispozícii pre AAL a keď teraz prejdeme k, k spoločným technologickým in, iniciatívam, tzv. JETIS, tak tu bude oveľa viac prostriedkov. Každý aktér v tejto hre bude musieť hrať svoju hru. Musí si odohrať svoju časť. Komisia si svoju úlohu plní, priemysel tiež. Tí, ktorí sa nezapájajú v tejto časti, bohužiaľ, to sú členské krajiny. Prečo? No, to musím analyzovať. Určite vám to potom budem komunikovať Momentálne to analizujeme, veci čiastočne nefungujú, spoločne s týmito a iniciatívami JETIS budeme konať. A tiež musíme e, vysvetliť členským krajinám, že tieto, táto otázka, otázka e, toho spravodlivého e, návratu, to znamená vráti sa mi to, čo vložím, je otázka staromódna. Pretože ak zdroje spojíme, získame o toľko viac, ale ak vám e, dám materiál, neznamená to, že e, odpovedou je, že vy mi dáte iný materiál. Ide o to, že všetci majú byť víťazmi v tejto hre. To je dôležité pokiaľ ide o otázku Ajka, vyhrali sme v tom a je už to viacero rokov a mám tým na mysli obdobie ešte prezidenta Clintona, kedy komisia, e, Európska únia a americká vláda Začali diskusie s cieľom e, vyňať Aiken z dozoru americkej vlády. Dobre sme v tom napredovali, ale potom nastúpil prezident Bush a všetko sa od toho novembra zastavilo. Keď sa e, v Spojených štátoch menili vlády, tak som si povedala, že teraz je na čase, aby sme opätovne v tomto pokročili. A v máji som v svojom prejave apelovala na prezidenta Obamu, aby ICAN vyňal z amerického dohľadu, z každého akéhokoľvek dohľadu, s cieľom mať slobodný internet bez, bez zasahovania vlád. A na základe tohoto Rada ministrov pre telekomunikáciu plne podporila požiadavky komisie a trojka dve predsedníctva a komisia v septembri začali rokovať s americkou vládou. Výsledok budeme poznať o približne dva dní a ten bude znamenať, že už tu nebude dozor zo strany americkej vlády nad ICANom, ďalej, že e, Združenie národných e, krajín so skratkou GAG ani neviem, e, prečo takáto skratka, ako vznikla GAG, vládna poradenská skupina, je to skratka po anglicky, členmi sú všetky krajiny, committee uh, no a teraz uh, sa vytvoria štyri platformy kde budú nominovaní uh, odborníci ktorých nominuje GAG a tiež uh, vedenie ICONu aby tu bol dozor nad určitými zložkami internetu to tiež znamená a to bude veľmi dôležité pre parlament, že stretnutie v Sharm el Sheikh, kde bude zastúpená občianská spoločnosť, že toto stretnutie bude mať väčší význam, pretože sa urobí most, premostenie medzi GAG a občianskou spoločnosťou. Tu bude parlament zohrávať dôležitú úlohu a tento systém bude môcť fungovať, pretože s týmto novým systémom, ktorý máme zatiaľ o 2-3 dní bude na papieri, bude musieť byť naplnený aj činmi. Budeme ho musieť vlastne spustiť. Podľa mňa je to okamžik historický pre internetovú komunitu. Veľmi ma teší, že sme ho spustili. Veľmi ma teší, že Európania a Američania idú ruka v ruke s inými časťami sveta. Takže spoločne sa snažme vytvoriť inštitúcie, ktoré potrebujeme na to, aby to fungovalo. Ako vidíte, ak tvrdo tlačíte, čas od času dosahujeme úspechy. Ďakujeme. A teraz veľmi pozorne sledujúc e, čas a zoznam mnohých, mnohých e, rečníkov, ktorí chcú položiť otázky. Vás poprosím, aby sme boli trošku, trošku koncentrovanejšie. Výhoda potom bude, e, výhoda pri takomto prvom postupe je množstvo informácií. Začíname kolegňou Tikau. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, vážna pani komisárka. Chcela by som sa vás opýtať na otázky bezpečnosti, ktorá je potrebná v informačnej spoločnosti. Mám na mysli teraz spotrebiteľov a poskytovateľov služieb. Aj na internetovej stránke komisie sa môžeme dočítať, že 90 verejných služieb a poskytovateľov verejných služieb poskytujú tieto služby elektronickou formou. Žiaľ, v otázkach identifikácie na elektronickej úrovni ešte nefunguje interoperabilita na európskej úrovni. Vieme, že prebehli už štúdie, ktoré do konca roku 2009 chcú spustiť akčný plán a do konca 2010, aby ten plán už bol v praxi, aby sa zjednodušilo overovanie elektronického podpisu na európskej úrovni a Chcem sa vás teda opýtať, aká je v súčasnosti situácia, aké kroky chcete podniknúť v blížiacich sa mesiacoch a akú úlohu v tejto súvislosti zohrá ENISA, pretože vieme, že mandát tejto agentúry vyprší na konci roka 2012 a v oblasti farbašej spoločnosti bude potom mnoho problémov, ktoré bude potrebné vyriešiť, pretože spotrebitelia musia mať dôveru v elektronické služby a preto sa domnievam, že úloha agentúry ENISA by sa mala rozšíriť napríklad, aby sa lepšie riadilo riešenie prípadov porušenia bezpečnosti na sieti. Vieme, že informačné infraštruktúry sú kľúčovou e, zložkou infraštruktúr Európskej únie. Vieme, že mnoho nariadení a mnoho smerníc predpokladá využívanie elektronických služieb. Vieme, že smernica o službách predpokladá, že od roku 2010 e, ktorákoľvek firma musí mať prístup k elektronickým službám. Teda chcem sa vás opýtať, aké má plány komisia v tomto smere. A ešte posledná otázka, ak dovolíte. Ak komisia chce znovu prehodnotiť smernicu, ktorá sa vzťahuje na autorské právo vašej spoločnosti, ako to má v pláne urobiť, pretože usmernenia, ustanovenia v súčasnej smernici sa aplikovali odlišným spôsobom v jednotlivých členských štátoch a teda došlo tu k uplatňovaniu národného prípadového práva a okrem toho sú v hre aj nadnárodné medzinárodné podniky, ktoré využívajú tieto možnosti a potom užívateľia, ktorí majú prístup k elektronickým informáciám na cezhraničnej úrovni. Teda chcem sa opýtať, či máte v pláne revíziu tejto smernice. Ďakujem. Ďakujeme pani Kavaliu. Ehm, Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený, vážená pani komisárka, veľmi krátka otázka. Najskôr um, iniciatíva JTI. Hovorili ste o tom, že sa na tejto iniciatíve podielajú aj malé stredné podniky, aj ďalšie aktéry, ale chcem sa vás opýtať eh, niečo o účasti univerzít na tomto programe, pretože táto iniciatíva chce predsa posilniť spoluprácu aj eh, malých a stredných podnikov, ale aj spoluprácu medzi univerzitami a priemyslom, pretože táto spolupráca je veľmi dôležitá, keď vezmeme do úvahy vedomostnú spoločnosť a inovácie v Európe. Účasť univerzít v minulosti bola problematická a tiež účasť podnikov. Chcem sa opýtať, aké pohľady sú v tejto súvislosti na budúcnosť. A moja druhá otázka sa týka širokopásmového internetu a vysokorýchlostného internetu. Hovorili ste o tom, že niektoré členské štáty a niektoré vlády ešte nemajú vlastný akčný plán pripravený a toto financovanie by malo byť predsa naplánované na roky 2009-2010. Chceme vás poprosiť, aby ste trochu upresnili, čo presne sa stane, či toto financovanie bude potom nejakým spôsobom zastavené a riadené z Bruselu, alebo či sa to bude diať na úrovni členských štátov. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Kolaska Bovinská. E, Ďakujem pekne. Ak dovolíte, chcela by som sa v krátkosti opýtať na problém širokopásmového internetu. E, boli ste trochu znepokojení vzhľadom na tento program. Chcem vám povedať, že sú isté v detskej oblasti, kde 80 alebo 90 ľudí nemajú vôbec žiadny prístup e, k tomuto internetu. Rok 2013 sa zdá byť ďaleko, ale už je pred dvermi. Hovoríme o nutnosti rokovať o tejto veci vo výbore. Isté, že mnoho výborov sa zaoberá touto témou. Um, uviedli ste, že musíme lobovať v našich členských štátoch my ako poslanci, aby sme urychlili tieto procesy. Chcem sa vás opýtať, eh, čo viac môžeme robiť, ako iba lobovať? Ako môžeme pomôcť tejto veci. Môžeme o tom prediskutovať aj túto vec ešte pri konkrétnych rozpočtových eh, plánoch eh, o tom, aké konkrétne opatrenia je možné zaviesť aj na strane komisie, aj na strane nášho výboru v Európskom parlamente, tak aby eh, sme dosiahli urýchlenie tohto procesu. Komisia totiž nemá k dispozícii len formálne možnosti, máte k dispozícii aj niekoľko takých mekších opatrení, Napríklad môžete uviesť eh, tie krajiny, ktoré neplnia svoje úlohy. Môžete vyvíjať eh, istý nátlak na vlády týchto štátov tak, aby sa urýchlil tento proces. Pretože ak tento proces teraz neurýchlime, môže sa stať, že sa vôbec nenaplní. Chcem vás požiadať, aby sme sa spoločne zamysleli nad tým, že je potrebné eh, zaviesť intenzívnejšie opatrenia. Dostávam rôzne listy z Polska. Som veľmi rada, že ste spomenuli to, že aj vy ste znepokojená o tom, ako v niektorých oblastiach vládnu niektorí poskytovateľa služieb, ale je v platnosti istý paragraf, ktorý spomínajú aj moji voliči a obsah môže viesť k tomu, že dominačná pozícia niektorých eh, poskytovateľov služieb eh, môže viesť k tomu, že sa ovplyvní, negatívne ovplyvní inovačná sila. To je odsek 21b a e, odsek 23b v tejto smernici o všeobecnej službe. Voliči totiž tvrdia, že je tu veľmi priama hrozba tým, že operátori by príliš zasahovali do obsahov. Ďakujem. Ďakujem pekne teraz, pani Hitner. Ďakujem pekne, pani komisárka, za e, veľmi rozsiahlu prezentáciu. Ste jednou z tých účnejších e, komisárok a môžeme to dosvedčiť e, vo viacerých iniciatívach, ktoré ste predložili. Hovorili ste o eliminácii nezrovnalostí medzi životnými podmienkami v mestách a v vidieckých oblastiach práve tým, že bude k dispozícii prístup k širokopásmovému internetu v týchto vidieckých oblastiach. Okrem toho ste uviedli, že investície e, v týchto oblastiach e, nejdú tak rýchlo, ako by mali, aj keď finančné prostriedky sú k dispozícii na tieto účely. Prečo je tomu tak? Možno to spočíva v probléme investícií regionálnych programov. Chcem sa vás opýtať, či máte v pláne, že počas vášho funkčného obdobia sa ešte predložia opatrenia, ktoré by mohli naznačiť, že v časoch krízy sú práve možnosti dosiahnuť investičné možnosti, ktoré sú k dispozícii práve v tých štátoch, ktoré si to ešte neuvedomujú, že vôbec takéto možnosti sú k dispozícii a nemajú eh, nevidia ešte žiadnu možnosť e, dostať sa z tejto krízy. To sa týka aj malých a stredných podnikov. Chcete sa venovať tejto úlohe vo vašom funkčnom období ešte? Ďakujem pekne, pán kolega Weber. Merci, monsieur le président. Euh, merci, madame Reding. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne pani komisárke Redingovej za veľmi presné odpovede na naše otázky, ale napriek tomu by som sa chcela vrátiť v jednej veci, o ktorej ste hovorili vy. E, rozvoj internetu a prístup k internetu. Toto je oblasť, kde nie je iba jeden nedostatok alebo taký prelom o ktorom ste hovorili, ale dokonca tri. Hovorili ste jednak e, pokrytie aj v videckých oblastiach a o tom, že to tam ešte nefunguje ako by malo. Hovorili ste o 30%, to je naozaj málo. A aj o výhodách pre miestne hospodárstvo. Ale myslím, že je tu ešte ďalšie roztrieštenie, to je veľmi dôležité a to je sociálne rozrieštenie využívania e, možností internetu a digitalizácie a tu treba povedať, že vo veľkých mestách je naozaj aj vo veľkých mestách je veľmi veľká priepasť medzi bohatými a chudobnými a z toho vyplýva aj určitá chudoba na informácie a možnosti prístupu. A myslím si, že toto treba riešiť tiež. Preto by som vám chcel položiť následovnú otázku. Samozrejme, že je to e, v kompetencii a v rukách jednotlivých vlád, ale napriek tomu sa chcem spýtať, čo by mohla urobiť Európska únia na zvládnutie tohto problému. A teraz k tomu tretiemu prelomu alebo priepasti, ktorá e, existuje. A to je vec, ktorá je v pôsobnosti komisie, i keď neúplne. A to e, veľký rozdiel medzi severom a juhom. Aj takýto problém existuje, aj tu je zjavná nerovnosť medzi, v prístupe, v otázke prístupu na e, internet alebo možnosti dosah, dostupnosť širokopásmového internetu. A čo sa týka chudobnejších krajín, tie sú naozaj dosť pozadu v tejto otázke a ja sa pýtam aj práve s, so zacielením na lepšie využitie internetu pre priemysel, pre hospodárstvo. Pýtam sa, čo môžeme urobiť s touto priepasťou medzi severom a juhom. Ďakujem pekne. Kolíňa Troja, nech sa páči, ďakujem pekne, pán predseda. Viem, že nemáme veľa času, tak ja budem veľmi stručná. Veľmi v krátkosti by som sa poďakovala pani komisárke Redingovej za prezentáciu. Naozaj ste to zhrnuli veľmi dobre, veľmi presne ste popísali jednotlivé programy, ale znova sa ukázalo, že eh, nemáte celkom presnú odpoveď na, na niektoré otázky, aj keď musím povedať, že vaše odpovede boli veľmi pre, presné, oveľa presnejšie, ako sme zvyknutí od komisárov eh, odpovede dostávať. Takže sa vám chcem za to veľmi poďakovať, že ste sa snažili byť čo najkonkrétnejšia a chcem sa vrátiť k roamingu, o ktorom ste hovorili tiež. Toto je veľmi dôležitý bod. Podarilo sa vám to zvládnuť vo vašom legislatívnom období. Je to jeden veľmi jasný príklad pre to, čo všetko môže pozitívnom zmysle podnetiť Európska únia aj pre úroveň jednotlivých členských štátov. Čo sa týka e, vysielacieho spektra, toto je vec, ktorú by sme mali využiť. Určite je to príležitosť, ktorú si nemáme, nesmieme nechať ujsť. A je to naozaj veľká šanca, ktorú nemôžeme prejsť mlčaním. Hovorili ste o televíznom, rozhlasovom vysielaní a možnosti aj využitia e, širokopásmového vysielania a digitálneho vysielania pre e, tieto oblasti. To je veľmi dôležité, ale je dôležité, aby sme mali koordinovaný postup, aby sme snahu, ktorú vynakladáme, týmto spôsobom posilnili, aby sme sa e, vyhli nejakým abnormalitám pre niektoré oblasti a aby sme tým nezničili to, čo môžeme podnetiť. Je dôležité, aby sme mali naozaj širokú demokratickú diskusiu, prístup k informáciám, prístup na internet. To sú všetko veci, ktoré s tým súvisia. A potom tretia vec. Tu ide o práva spotrebiteľov. Bolo už povedané, že veľa vecí sa už vyriešilo, kopec práce bol už urobený, ale napriek tomu sú ešte stále oblasti, ktoré e, sú otvorené aj keď to nie je bezpodmienečne oblasť eh, reklamy, o ktorej sme v minulosti veľa hovorili a ktorá je veľmi kontroverzná, ale je tu aj určitá sivá zóna v oblasti ochrany a to sú predsa len komerčné aktivity, ktoré nepovažujeme celkom za podvod, ale predsa len spadajú do určitej sivej zóny, ktorá nie je nejakým spôsobom ošetrená. A ja sa pýtam, ako by sme sa mohli viacej zasadiť v boji proti týmto nekalým javom práve v tej sivej zóne aby sme mohli poskytnúť silnejšiu ochranu pred takýmito komerčnými aktivitami, ktoré, ako som už povedala, sú necelkom podvodom, skôr sa nachádzajú v nejakej sivej zóne, ale potrebujeme na to nejaké opatrenia, nejakú legislatívu, aby sme to dôsledne ošetrili. Ďakujem pekne, pani kolegyňa Plimarta. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne aj pani komisárke Redingovej za veľmi podrobnú prezentáciu. Naozaj ste sa snažili čo najpresnejšie mm, a veľmi poctivo odpovedať na naše otázky. A ja by som sa venovala trochu tej oblasti telekomunikácií, mm, elektronickým možnostiam. Hovorilo sa o určitom oneskorení aj v tejto oblasti. Spomenuli ste to aj vy ale napriek tomu sa už urobilo veľa pre európskeho občana, eh, mnoho vecí, ktoré sú pre európskych občanov užitočné, či už sa to týka roamingu a nákladov na roaming, eh, nákladov na samotné telefonovanie a tak ďalej. A eh, vo vašom odporúčaní ste sa odvolávali, pani komisárka, na um, povolenie systémov, ktoré vychádzajú z MSS, teda satelitných systémov. E, my sme sa tomu už začali venovať niekedy na jara v tejto oblasti a už počas výberových kritérií sme sa snažili venovať hlavne dvom kritériám. Jednak, aby e, tu bola vytvorená jasná povinnosť poskytnúť paneurópske služby zo strany subjektov, ktoré budú tieto služby poskytovať. A na druhej strane to bol zásadný faktor, aby to boli um, služ- aby to boli služby, ktoré sú prístupné všetkým občanom a aby sa využili aj na potláčanie katastrof, či už povodní alebo veľkých požiarov a tak ďalej. To sú všetko služby, ktoré môžu poskytnúť uh, satelitné zariadenia. A bolo povedané, že predsa len existujú určité problémy, určité nedostatky z hľadiska fungovania týchto satelitov a preto by som sa raz, vás rada spýtala, e, tieto satelitné služby sú dosť dôležitým cieľom nielen pre mm, informačnú spoločnosť, ale aj pre ich ďalšie využitie. A ja už som predtým spomenula, že to priamo súvisí so službami vo verejnom záujme či už ide o potieranie prírodných katastrof alebo aspoň e, využitie týchto služieb pre zmenšenie ich následkov, ale ak by tieto zariadenia nefungovali dostatočne, tak je to dosť závažný problém. A teraz myslím aj na nedávne prírodné katastrofy, ktoré e, sa stali v lete na juhu Európy, veľké požiare, lesné požiare, aby som uviedla konkrétny príklad. A možno by ste nám vy mohli poskytnúť viacej informácií o ďalšom vývoji v tejto oblasti, tie prekážky, ktoré som spomínala, sú už prekonané, alebo sú nejaké možnosti, eh, ako by to mohla komisia znovu preveriť a ako by mohla prispieť eh, svojou snahou vyriešiť tento problém. Bola by som rada, keby ste nám na to mohli odpovedať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán kolega Ďakujem pekne, pán predseda. Pani komisárka, chcel by som e, uviesť, že ste dosiahli mnoho výsledkov e, v oblasti, v ktorej pracujete. Rád by som e, spomenul širokopásmový internet predovšetkým, ďalej bezpečnosť na cestách a niektorí dosiahli aj finančné zisky, ale zachránili sme aj ľudské životy. E, zaznamenali sme niekoľko tendencií, možno vyplývajú z hospodárskej krízy a z finančnej situácie súčasnej. Však e, v súčasnosti ktorákoľvek vláda môže prijímať akékoľvek rozhodnutie v implementácii projektov, ktoré boli zavedené. Myslím si, že niekoľko rozhodnutí je potrebné zmeniť v budúcnosti, pretože cieľom celej Európy spoločne je zvýšiť svoju konkurenceschopnosť a v Európskej únii by sme sa mali spoliehať na spoločné a koordinované činy. Ale teraz eh, by som rád uviedol, že v oblasti IKT niekoľko členských štátov implementuje isté projekty a teraz musia pozastaviť tieto projekty, pretože je nedostatok financií. Chcem sa preto opýtať, možno komisia by mala byť aktívnejšia v uplatňovaní svojej úlohy nie len vzhľadom na budúce výhody, ale tiež škody, e, ktoré môžu spôsobiť tie súčasné rozhodnutia. Ďakujem. Ďakujem pekne za otázky, ktoré zazneli a na záver by som otvoril ďalší kolo odpovedí zo strany pani komisárky Redingovej. Nech sa páči, dám vám slovo. Predseda, budem sa snažiť byť čo najstručnejšia, pretože mnoho otázok sa aspoň čiastočne týka odpovedí, ktoré som prednesla už v prvej časti. Otázka bezpečnosti agentúra ENISA dostala svoj mandát a na základe toho musíme prehodnotiť, ako sa bude činnosť tejto agentúry vyvíjať a spoločne musíme rozhodnúť e, Rada, Parlament aj Komisia o tom, či je potreba posilniť e, tento mandát alebo nie. Druhá otázka o bezpečnosti elektronického podpisu. Máme spustených niekoľko pilotných projektov a tieto sa sústreďujú hlavne na interoperabilitu, pretože, ako viete, základné práva sú v oblasti subsidiarity a musíme rešpektovať princíp subsidiarity členských štátov. Systémy GTI a ich spolupráca s univerzitami a nie, najskôr sa vyjadrím k otázke autorských práv. Národné právo v členských štátoch je odlišné od tejto jednotnej normy a preto komisia vypracovala zelenú knihu. Konkrétne pán McCreevy a ja pracujeme na tejto e, zelenej knihe, aby sme presne zadefinovali kroky, ktoré sa budú zameriavať práve na takéto otázky, ale tiež na otázky um, posilnenia právnej istoty a musíme sa venovať aj licencovaniu, ktoré sa týka viacerých oblastí. Teda na toto sa sústredujeme teraz a budeme sa tomu venovať aj na sledujúcich niekoľko mesiacov. projekty GTI a univerzity. Výskum technológií nie je až taký um, fundamentálny ako aplikovaný výskum a práve preto sa to financuje zo strany firiem. To znamená, že firmy poskytujú financovanie týchto programov GTI. Univerzity a verejné laboratória majú možnosť získať financovanie a to formou kolaboračného výskumu z týchto zdrojov GTI, teda financovanie pochádza zo samotného systému GTI, teda pre tých, ktorí nie sú e, solventní sami o sebe a pomáha tento systém práve týmto subjektom to bol celý zámer vytvorenia tohto systému GTI. V vidieckej oblasti mnoho poslancov sa pýta na túto tému, pretože je politická, keď povieme, že 30 e, obyvateľstva nie je pokrytých. V priemere v Európe sú isté regióny, kde nie je vôbec žiadny prístup k internetu, ale na európskej úrovni je ten priemer 30 Teda musíme sa skutočne venovať tejto oblasti. Jedna miliarda, ktorá je určená na rozvoj vidieka, sa implementuje e, formou prostriedkov 2,2 miliardy e, z regionálnych fondov. A to isté, že nebude stačiť na pokrytie širokopásmového internetu pre tých 30 obyvateľstva. To znamená, že vlády členských štátov musia vytvárať aj vlastné investičné plány a tiež firmy sa musia zapájať do tejto iniciatívy. E, Komisár pre e, hospodárskú súťaž e, spustila plán na to, aby mali vlády členských štátov možnosť zapájať sa do tejto iniciatívy. Pokiaľ ide o tú jednu miliardu na rozvoj vidieka, myslím si, že ministri poľnohospodárstva musia pochopiť, aké sú výhody širokopásmového internetu na vidieku aj pre plnospodárov, aj pre firmy, ktoré pôsobia na vidieku. Nedostatok pokrytia internetu je problém aj pre poľnohospodárov. Komisia bude žiadať navýšenie financovania a efektívnejšie využitie týchto prostriedkov. Myslím si, že už som odpovedala na otázku neutrality siete a tiež e, som sa vyjadrila k návrhu pokračovať aj naďalej v duchu ako doposiaľ, tak ako sme postupovali v prípade reformy Telekomu, aby sme naďalej spolupracovali tak, aby konkrétne problémy, ktoré vznikajú v Európe, Európe je možné riešiť konkrétnymi spôsobmi Otázka elektronického prístupu. 5. mája, keď som spoločne s pani Kúneva prezentovala európskeho sprievodcu, sme navrhli, aby sme prehodnotili legislatívu v oblasti elektronickej prístupnosti tak, aby sme tie normy eh, v ktoré sa implementovali v Spojených štátoch, aby sme ich zaviedli aj v Európe. Musím povedať, že v tomto smere Američania majú náskok pred nami v tomto smere. Pokiaľ ide o otázku medzery v pokrytí širokopasom internetom, na to, aby sme vyriešili otázku schopnosti postupovať vpred. To môžeme vyriešiť pilotnými projektmi, ale je potrebné implementovať tieto projekty na horizontálnej úrovni. A súhlasím s vami v tom, že sú aj isté nedostatky, nielen tieto, nielen tento jeden konkrétny. Napríklad sú nedostatky, ktoré súvisia s e, digitálnou e, gramotnosťou obyvateľstva. Aj keď dosiahneme širšie pokrytie širokopásovým internetom, iba 50 domácnosti bude schopné využívať toto pokrytie. A prečo? Preto, že s tým súvisia vedomosti a obsahy a služby, ktoré je potrebné poskytnúť. A preto musíme navýšiť dostupnosť širokopásmeho internetu, musíme to sprístupniť a musíme tiež pracovať na digitálnej gramotnosti obyvateľstva. Pokiaľ ide o e, rozdiely medzi juhom a severom, práve pod vplyvom Európskeho parlamentu medzinárod... medzivládne fórum pre internet bolo e, vytvorené a občianská spoločnosť spoločne s vládami členských štátov práve na tomto fóre riešia otázky rozvoja ďalších e, svetadielov. Ja osobne som v tomto smere investovala mnoho úsilia do poskytnutia širokopásmového internetu pre Afriku a dosahujeme pokrok v tomto úsilí, ale potrebujeme silné vlády, potrebujeme ministrov telekomunikácií, ktorí sú schopní presadiť tieto programy. V tých afrických krajinách, kde funguje regulácia a hospodárska súťaž, tam majú ľudia prístup k širokopásmovému internetu, teda aj naša politika, eh, rozvojová politika s tým ide ruka v ruke. Pozerám sa na pani Tratman, pretože ona je vedúcou osobou parlamentu v oblasti tohto medzinvládneho fóra pre pokrytie internetom. Spolíham sa na silnú skupinu poslancov Európskeho parlamentu, ktorí nás podporia v tomto úsilí aby sme sa venovali tejto téme aj na samite v Sharm Pokiaľ ide o politiku frekvencií, tu musíme postupovať koordinovane a preto som sa snažila na na úrovni komisie aj parlamentu eh, presadíte summit o otázke frekvencií. Dúfam, že tento summit umožní eh, koordinovanejšiu činnosť v tomto smere. Myslím si, že pre všetky oblasti politiky, na ktoré sme sa sústraďovali, neustále máme na pamäti toho konečného užívateľa, konečného spotrebo- spotrebiteľa a aj v ďalšom funkčnom období komisie budeme naďalej mať na pamäti práve tento aspekt. Otázky MSS. Toto je jeden z našich úspechov, pretože parlament umožnil, aby mobilné satelitné služby MSS eh, boli schválené. Rozhodnutie MSS eh, zabezpečuje 24 mesiacov eh, od prijatia rozhodnutia od 13. mája a naplnenie rozdelenia týchto služieb. Spoločne e, komisia a členské štáty budú pracovať na tom, aby pozorne sledovali toto rozdeľovanie a monitorovali pokrok v implementácii tejto legislatívy a tiež vo využívaní mobilných satelitných služieb v prospech jednotlivých členských štátov. Pokiaľ ide o poslednú otázku, týmto plne súhlasím. Potrebujeme roz, rozhodnutia na európskej úrovni. Nemusíme sa vracať k zastaranému nacionalizmu, ktorý sa nám podaril už prekonať. Keď sa pozrieme na to, ako sme sa vysporiadavali s krízou, myslím si, že mnoho krajín by nebolo schopné dostať sa z tejto krízy s minimálnymi škodami, ak by nefungovala v praxi európska solidarita. Myslím si, že aj historici, aj politici, aj ekonómovia um, nám hovoria, aby sme analyzovali krízu a na vplyv krízy na politiku a na to, ako kríza dokázala, ako funguje kapacita v Európe. Myslím si, že um, pozitíva by prevažovali nad negatívami. Ďakujem. Um. Ďakujem pekne. Ďakujem kolegyňam a kolegom za mnoho zaujímavých, veľmi vecných a odborných otázok a pripomienok a ďakujem veľmi pekne aj pani komisárke za veľmi podrobné odpovede a pripomienky. Investovali sme naozaj veľa času do tohto bodu programu, ale myslím si, že to bolo správne, pretože potrebujeme takúto podrobnú diskusiu, aby sme zoširša poňali celé toto spektrum tém, aby sme si k tomu zabezpečili dostatok informácií. Ďakujem veľmi pekne. Na teraz by som nahlásil krátku prestávku a budeme potom pokračovať občerstvení opäť.